Takže začneme hlasovanie. A začneme správou k rybolovu. Michel Stifler. Máme mm, dva pozmeňovacie návrhy. Jeden, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Konečné, záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. všetci hlasovali, takže končím hlasovanie. A výsledok je 26 hlasov za. Two of us, we don't have our cards. Áno, nemáme niektorí naše hlasovacie karty, bohužiaľ. Dobre. Takže budeme hlasovať o stanovisku Katrin Gress. A to je trošku komplikované, takže začneme pozmeňovacím návrhom 2. Pán Deva, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Takže Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Takže máme ešte plus 2 hlasy proti, takže to máme 15, 12 zamietnuté. E, kompromis A. Kto je za? Qui est contre? Proti. zdržali sa. Prijaté, či? Donc, euh, adopté. Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Nie, ten padá. Kompromis A je prijatý, takže nie. 5. Pozmeňovací návrh 5 za. Proti zdržali sa. Takže preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Euh, Všetci hlasovali, končím hlasovanie. A ja hlasujem za a teda je to 11, 16, zamietnuté. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 7. Kto je za? Chcete si šestku preveriť? Alors, le vote est ouvert pour la Otváram hlasovanie, preverujeme si šestku. Všetci hlasovali. Ja hlasujem za, končím hlasovanie. Takže prijaté. 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Nie je to jasné, musíme si to elektronicky preveriť, takže otváram hlasovanie.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 Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis B. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté 20. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Kompromis C, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 24, kto je za, proti, zdržali sa a preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 26. Kto je za?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 Alors, on vérifie électroniquement. Takže si to preveríme. Elektronicky 26 otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Prijaté. 27. 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Uh, prijaté. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis D. Oddelené hlasovanie. Prvá časť kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Alors, donc on vérifie électronique. Takže preveríme si elektronicky. Druhá časť kompromisu D. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Prijaté. Prijaté. 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 35. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. No, ťažko povedať, takže preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. 35. Pozmeňovací návrh 35. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ústny pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 36, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 38, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz hlasujeme o celom stanovisku s prijatými úpravami. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Ja hlasujem za a končím hlasovanie. Takže prijaté 16, 13, 12. 16, 12. Šestnásť, dvanásť. Dobre, takže to by sme mali. Merge. We have three members without voting cards. Oh. Tis, myself and Mr. Ponga. Mr. Ponga. Merci. Nous allons maintenant voter l'opinion. Dobre, takže teraz budeme hlasovať o stanovisku Michel Strifler. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Dobre, 3, 4, 5 hlasovanie v blok, blok, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa, verifikujeme. Overíme elektronicky. Pozmeňovací ústny 1, Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Takže prijaté. Sedem. Kto je za? Pro, kto je za? Sedem. Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 8 a 9 unblock. Kto je za? Nie. 8. Takže 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 11 za, proti. Zdržali sa? Prijaté. 12, kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Všetci súhlasia. Uh, hlasovanie a blok 13, 15. Nie, nedá sa. Takže 13. Uh, e, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 14. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. E, prijaté 16. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijaté 19, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté 20, za, proti, zdržali sa, prijaté elektronické hlasovanie o celom stanovisku v tomto pozmenenom znení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté.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 demokratická kontrola programovania v rámci legislatívy súvisiacej s rozvojom. Od komisie sme dostali tematický program pre migráciu a azyl v rámci stratégie 2011-2013, čím sa realizuje finančný nástroj e, pre rozvojovú spoluprácu, dokument preberala pracovná skupina C. A teraz poprosím správodajkyňu, aby odprezentovala svoje závery a odporúčania v mene pracovnej skupiny. Takže slovo má pani Keller. Thank you. Ďakujem. Chcela by som vám predložiť závery pracovnej skupiny C k tematickému programu o migrácii a azile. Mali sme tam veľmi užitočnú výmenu názorov s komisiou, vymenili sme si názory, otázky, odpovede a závery sú v tomto materiáli, ktorý sme vám rozdali a chcem vám predložiť hlavné závery, ktoré sme mohli z toho čerpať. Poprvé, je tu kritika, že že nevidíme ciele uvedené e, plne v rozpočte. Ako viete, článok 20 nariadenia DSE hovorí, že tematické strategické materiály majú uviezť tiež aj indikatívne alokácie, tak aby sme mohli vytvoriť rozpočet pre tematický program. v tejto oblasti posilňujeme najmä väzby k migrácii a rozvoju, podporujeme migráciu eh, a v súvislosti s legálnou migráciou ochraňujeme eh, migrantov a po podpora azylových a med, azylové, azylov medzinárodnej ochrany. Takže ide o to, kam budú uvedené peniaze pridelené do ktorej z týchto piatich oblastí. Komisia nám nedokázala dať tento údaj, pretože povedala, že potrebuje pružnosť na to, aby mohli posúvať, presúvať tieto rôzne prídely. A my sme hovorili, že je dôležité, aby sme mali pružnosť, je dôležité mať aj riadny rozpočet a potom zmeny môžu byť pružné, ale potrebujeme rozpočet. Takže nakoniec komisia zaručila, že že 10 až 30 bude vyčlenených pre každú prioritnú oblasť, takže to je stále vágne číslo, ale aspoň máme nejaké číslo a odporúčame, aby sme ako DV veľmi sledovali ďalší program, implementáciu programu, aby bola istota, že každá z prioritných oblastí dostane svoj prídel a nebude zanedbávaná toľko k rozpočtu. Po druhé, máme určité pochybnosti, pokiaľ ide o zlučiteľnosť ODA, ako viete, je právne záväzné aby tematický program mal 90 svojich výdavkov. To sa týka všetkých tematických programov, aby 90 splňalo kritéria ODA a 10 môže byť mimo kritérií ODA. A v strednodobom hodnotení, ktoré sa vykonávalo v štúdii, tak štúdia ukázala, že 12 z 60 projektov predstavuje 11,6 celkového financovania z roku 2007 presunutých na rok 2009 a mapovaných teda v tomto období. A tie údaje, ktoré sme získali, nám neukázali, umožnili zistiť, že či toto percento 10% bolo alebo nebolo splnené, lebo tam ich bolo 11,6. A A, takže celkové bolo veľmi ťažké aj pre komisiu určiť, o aký druh ide. A môžeme z toho usúdiť, že vlastné hodnotenie komisie hovorí, že len 0,2 aktivít financovaných z tematického programu nie sú také, čo splňajú kritéria. To bolo veľmi dobré číslo, ale ako som už povedal, teda nesplňajú tieto, ale ako som povedal, je to celé také neisté. Takže máme veľké problémy s touto neistotou a e, s tým, že či toto je úplne DAC alebo nie je vzhľadom na tieto kritéria, to sa nám zdá nejasné. A taktiež máme aj problém s tou hlavnou aktivitou v geografických prioritných oblastiach a to sa týka prevencia kontroly e, e, e, pristahovalectva. Nevidíme tam väzbu s kritériami DAX, s kritériom znižovania chudoby a mnoho krajiny Mnoho krajín má kontrolu hraníc polovojenského charakteru a komisia nešpecifikuje dostatočne, ktoré organizácie a ktoré aktivity budú financované, pretože strednodobé hodnotenie ukázalo, že keď dáte peniaze organizácii, nemusí to splňať kritéria DAC, pretože sa to netýka úplne spolupráci v oblasti rozvoja. A potom sme e, odporúčali, aby komisia spresnila kritéria oprávnenosti a aktivity, ktoré sa financujú, aby sme zaručili, že splňajú úplne DAC, pretože to je to, čo zaujíma tento výbor. Potom ešte by som chcela povedať, že sme našli určité nedostatky v koherentnosti medzi analýzou a hlavnými medzinárodnými výzvami a odpovediami v navrhnutými v TSP, pretože keď si pozrieme čísla, tak je jasné, že medzinárodná migrácia prebieha aj v rozmere juh-juh. A keď si pozrieme migráciu do EÚ, tak vidíme, že najväčšia skupina neeurópanov do členského štátu EÚ sú občania krajín v Ázii, potom ide e, Severná, Južná, Stredná Amerika a Pritom ten spisák uvádza e, migrácia z Afriky, Severnej Afriky a subsahárskej Afriky do EÚ a marginalizujú sa tam toky z Južnej Ameriky, ako aj z rozvinutých krajín do rozvojových krajín. A toto my vnímame ako problém a zdá sa, že sa je tu väčšie zameranie na viditeľnejšie formy e, migrácie, viditeľnejšie formy v EÚ. A strednodobé hodnotenie tiež ukázalo, že táto migrácia juh-juh zohráva vyššiu, väčšiu úlohu v tomto programe. Taktiež by sme chceli poukázať na to, že južná migrácia je jednou z priorit programu a táto oblasť by si tiež vyžiadala osobitnú stratégiu, aby sme dosiahli výsledky, merateľné výsledky. A napríklad v hodnotení sa uvádza, že by komisia mala posilniť spoluprácu, partnerstvo s regionálnymi útvarmi a zahrnúť do činnosti aj otázku južnej migrácie. Potom je tu tá otázka ľudských práv. Tu komisia hovorí, že všetky tie projekty, aktivity by sa mali realizovať, ale chýba nám stratégia, ako sa to bude realizovať, ako sa zaručí zaradenie otázky ľudských práv do hlavného e, prúdu. Potom tu máme e, rodový mainstreaming, a otázku povedomia, že treba riešiť aj rodové otázky, ale nie je jasná tiež stratégia, ako sa to bude robiť, keď sa budú projekty realizovať. Hovorili sme aj o iných bodoch, ale toto sú hlavné zistenia. A nakoniec sme povedali, že treba veľmi starostlivo sledovať implementáciu, aby sme videli, ako sa riešia naše e, otázky, ktoré nás nepokojujú, najmä tie, ktoré zazneli už v poslednom strednodobom hodnotení, takže nie mnoho tu je nového alebo prekvapujúceho a preto sa treba venovať e, týmto otázkam. Ďakujem. Bon. Alors, je donne la parole à la... A teraz dám slovo zástupcovi komisie, pán Martin Pennington. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj spravodajkyni za veľmi jasné vysvetlenie tých bodov, ktoré sú pre nás zaujímavé. Bolo to veľmi užitočné nie len preto, že sa tu riešia konkrétne dôležité otázky, ale aj preto, že prezentácia v dialógu bola veľmi jasná, pokiaľ ide o hlavné otázky záujmu výboru. Pokiaľ ide o implementáciu programu, tak si myslím, že sme dokázali dosiahnuť dohodu Niektoré veci totiž vieme až potom, ako sa zrealizujú, pretože v tomto programe sme len dokončili výzvu na predloženie návrhov a potom uvidíme, ako budú reagovať. Pokiaľ ide o ďalšie dôležité otázky, ktoré tu zazneli, tak prvá otázka bola taká, že sme mali úplnú diskusiu o prioritných otázkach v tomto tematickom programe a uvidíme, ako ďaleko budú zdroje rozdelené medzi týmito prioritami. Mali sme problém, pretože priority sa vzájomne vylúčujú a niektoré akcie by mohli prispieť k viac ako jednej priorite a ďalšia vec je, že sme sa pokúšali naplniť týchto 5 priorít, ktoré chápeme ako ekvivalentné, ako rovné v geografických programoch, zacielených programoch. Uvedomujeme si, aký je záujem a chceme, aby eh, program eh, fungoval podľa pravidiel. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť, je tá otázka kritérií DAC. Ako viete, hodnotitelia sú nezávislí a dospeli k niektorým záverom, ktoré sa týkajú DAC. Ja som presvedčený, že komisia má vysvetliť tomuto výboru, čo sa deje v súvislosti s kritériami, ktoré sú stanovené e, v tematických programoch. Takže samozrejme vás budeme aj naďalej informovať o hľadiskách alebo tých e, e, kritériách DAH v kontexte tejto tematickej línie je veľmi dôležité, aby sme všetci veľmi presne vedeli, o čo tu ide. Takže ešte raz by som sa chcel poďakovať spravodajkyni týmu. Mali sme veľmi dobrú diskusiu a je to určite dobrý príklad toho, ako sa dá pracovať. Ďakujem. Ďakujem. Zdieľate e, rovnaké stanovisko ako náš e, spravodajca, takže Teraz sú závery aj odporúčania formálne prijaté vo výbore pre rozvoj a vyhlasujem za uzatvorenú túto našu demokrati- demokratické právo kontroly ohľadne tejto témy. A teraz nasleduje výmena názorov o zmiešaných zdrojoch financovania medzi pánom Kačmarkom, ktorý je spravodajcom ešte skôr, ako budeme skúmať správu pána Kačmáreka. Máme tu príležitosť prediskutovať si jeden z hlavných nástrojov komisie za účelom zvýšenia dopadu rozvojovej politiky Európskej únie. V budúcnosti únia bude musieť eh, viac používať tie mechanizmy, ktoré umožnia prepojiť e, subvencie pochádzajúce z európskeho rozpočtu e, s príspevkami, ktoré budú pochádzať že z investičných bank a s ďalšími zdrojmi. Táto zmes umožní potom Únii disponovať dodatočnými zdrojmi potrebnými na, e, na financovanie investícií. Vítam expertov Wolfganga Vojsa, ktorý je riaditeľom pre Stredný východ KFV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 má za cieľ dosiahnuť určitý efekt, najmä v krajinách s nízkym príjmom. A ide o to, že v týchto krajinách máme mnoho ľudí, ktorí žijú v úplnej chudobe. Zelená kniha hovorí o integrovanom fonde spolu s rozvojovou bankou a ďalšími inštitúciami ak by takýto fond vznikol, by mohol e, poskytnúť aj úvery a technickú pomoc a súčasne by mohol viesť k rozdeleniu rizika. To znamená, že by bolo jednoduchšie pracovať v rozvojových krajinách. Je to veľmi dôležitá vec, ktorú môžeme hneď na začiatku povedať, a dôležité je, že tu vlastne hovoríme o nových peniazoch. Vždy hovoríme, že všetci, všetky tieto dodatočné zdroje majú byť naozaj dodatočné. Máme ODA, máme oficiálnu rozvojovú pomoc a toto treba zachovať na takej úrovni, na ktorej to bolo zaviazané. Ale všetky ostatné zdroje majú byť čerstvé peniaze Takže my sme samozrejme za to, aby sa to riešilo, ale aby to boli vždy čerstvé peniaze, ktoré dostáva ODA. Európsky parlament už podporil tento mechanizmus e, zmiešavania. Máme uznesenie pod mandátom Európskej investičnej banky, Podporili sme túto správu, takže máme predbežné rozhodnutie v mene Európskeho parlamentu, ale sú tu aj ďalšie prvky, ktoré treba zohľadniť a preto je tu tá dnešná diskusia. Nie je to mechanizmus, ktorý by bol celkom nový. Tento jav zmiešavania sa už určitú dobu využíval a výsledky sú pomerne uspokojivé ale musíme pamätať na to, že musíme správne vyberať našich partnerov a naše projekty. A to sú tie otázky, ktoré sú najdôležitejšie a na ktoré by mali odpovedať naši experti. A teraz si vypočujeme expertov. Prosím vás, aby ste sa obmedzili na 10-minútové prejavy. Najskôr dávam slovo pánovi Rojsovi. Um, Dobré popoludnie, dámy a páni, vážení poslanci. Som veľmi rád, že mám túto šancu hovoriť s vami o našich skúsenostiach z hľadiska zmiešavania, otázky zmiešavania z hľadiska finančnej inštitúcie. Pokúsim sa byť čo najstručnejší, čo najpresnejší a dúfam, že budeme mať potom ďalšie otázky, o ktorých môžeme hovoriť. Chcem vám stručne povedať, kto sme. Samozrejme, že sme veľká banka, ktorá v, najmä v Nemecku podporuje malé a stredné podniky. Zameriavame sa osobitne aj na zmenu klímy, či je to z hľadiska MSP alebo súkromných klientov. My pracujeme ako uh, wholesale banka, to znamená cez nemecký bankový systém. 75 až 80 miliard nových záväzkov minulý rok sa realizovalo cez Nemecko v výške 80 Taktiež pracujeme aj medzinárodne a tam máme jednu možnosť, kde financujeme exportné projekty, ktoré sú komerčnejšieho charakteru. To robíme cez DFK, DFV Apex banku, IPAX banku. Pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, tak je to DG, ktoré podporuje najmä súkromný sektor v rámci rozvojových e, ekonomik a nových ekonomik. Tam máme rozvojovú banku, ktorá zodpoveda za to, čo nazývame finančné korporácie. Pracujeme tam najmä v mene nemeckej vlády v rozvojových krajinách. To, čo je pre mňa dôležité, aby som vám tiež povedal, je, že my fungujeme ako rozvojová banka, nie ako investičná banka. Pre nás to v prvom rade znamená orientáciu na partnerov a zosúladenie. To je mimoriadne dôležité. To znamená, že e, partner je pre nás e, vždy e, zmluvnou stranou, či už je to stavebného charakteru alebo hociakého iného. Finančná korporácia je neviazaná, to znamená, že to, čo všetko my robíme, ich sa ponúka v medzinárodných tendroch. Chceme e, vytvoriť udržateľné projekty, na to sa zameriava naša činnosť. My naozaj pracujeme e, vo viacerých podmienkách v našom sektore. Snažíme sa dosiahnuť zmenu a posilniť situáciu tak, že tie projekty, ktoré financujeme, sú v konečnom dôsledku udržateľné. Taktiež podporujeme aj naše partnerské inštitúcie. Na to máme ďalšiu príležitosť, kde sa snažíme školiť našich partnerov tak, aby mohli realizovať a neskôr aj sami viesť naše projekty. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme dosiahli ten správny cieľ. Chceme sa zamerať na chudobných, musíme rešpektovať všeobecné aspekty obchodného charakteru a napokon dopad na životné prostredie je tiež v jadre toho, čím sa zaoberáme. Takže okrem hodnotenia dopadu na životné prostredie zaoberáme aj otázkami, ktoré sa týkajú zmeny klímy. My sa snažíme o to, aby pomoc, za ktorú zodpovedáme, bola efektívne využívaná. Čo to znamená? Znamená to, že ďalej sledujeme naše projekty od samého začiatku a podporujeme prípravu týchto projektov štúdiami realizovateľnosti aj z pohľadu všetkých tých aspektov, ktoré som tu spomenul robíme aj veľmi tesný, veľmi prísny monitoring, aby sme zaručili, že sa fondy správne využívajú, že projekty, harmonogram sú dodržiavané a že aj plán financovania je dodržiavaný. A nakoniec projektového cyklu robíme konečné hodnotenie a snažíme sa zistiť, čo dobre fungovalo, čo sa nepodarilo, aby sme dokázali lepšie e, podporovať osvedčenú prax. Mám tu krátke príklady projektov, do ktorých sme tiež zapojení a tie sa týkajú úverov. Dva z nich sú v kontexte nie Afriky a Blízkeho východu, za ktorý zodpovedám. Je to preto, že to, tam to dobre funguje, tam máme veľmi silný projektový zásobník. Ja tu mám príklad z Ugandy a zásobovania vodou. Prvý príklad sa týka programu vody, aj odpadovej vody v Egypte. A prečo to financujeme a podporujeme? Je to preto, že máme významné straty vody Máme významné problémy s kvalitou vody a taktiež stojíme pred niektorými otázkami e, v sektoroch, ktoré sú veľmi centralizované a to budeme decentralizovať. Proste sú tu určité e, situácie, ktoré majú viesť k zlepšeniu zásobovania vodou, riešeniu odpadovej vody a podobne. Tento program nám umožňuje riešiť 41 okresov v Severnom Egypte a viac ako 50 miliónov obyvateľov, e, najmä vo vidieckých oblastiach. A samozrejme, ten celkový cieľ tohto programu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva v tejto oblasti, prispieť k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov, ako aj posilniť odvetvové reformy, decentralizáciu poskytovania týchto služieb, tak aby náš projekt bol e, udržateľný. Toto sa všetko deje vo väčšom finančnom balíku, vláda je do toho zapojená, EBOR a ďalší. A veľmi významný príspevok je aj príspevok komisie, je tam asi 30 miliónov eur technickej pomoci, ako aj podpora odvetvových reforiem vykonávajúcich agentúr tak, aby dokázali neskôr fungovať aj decentralizovanie. E- Egypt je tiež finančne zaangažovaný do týchto projektov. Druhý príklad sa týka obnoviteľnej energie je to zatiaľ len štúdia, taký generál financovaný len komisiou zatiaľ. A prečo sme do tohto zapojení? V Egypte vidíme významný náraz potreby energie, viac ako 10 e, ročne. Je to v dôsledku ekonomického rastu a musíme to riešiť. Samozrejme, tie zdroje, ktoré má Egypt, sú zdroje, ktoré sa pomaly vyčerpávajú a na druhej strane má Egypt významný potenciál na získanie veternej a slnečnej energie. My sa v prvom rade snažíme teda vypracovať takýto generel, vytvoriť e, rámec a potom sa snažíme pripraviť štúdiu realizovateľnosti pre prvú slnečnú elektráreň v Egypte. Finančný príspevok komisie sú 3 milióny eur a my ako vedúca inštitúcia e, realizujeme najprv túto štúdiu a ako aj túto slnečnú elektráreň s ďalšími partnermi a s komisiou. Chcem povedať, že to je v súlade s celkovými cieľmi EÚ pokiaľ ide o stredomorskú solárnu elektráreň a táto štúdia by mohla byť aj katalizátorom zmien v sektore energetiky v Egypte a mohla by umožniť posilniť e, spoluprácu v oblasti energetiky medzi krajinami. Posledný príklad sa týka e, e, Fondu pre subsaharskú Afriku kde máme e, tiež projekt v oblasti vody. Prečo? Robíme to preto, že je tam lepší, že chceme dosiahnuť lepší systém zásobovania vodou. V niektorých častiach krajiny mesta nie je vôbec prístup k čistej pitnej vode, preto sme vytvorili tento program na e, čistenie vody a zvýšenie distribučnej kapacity aby sme dosiahli čistú vodu v týchto sídlach. Tu vidíme, že je mnoho e, pôžičiek z investičnej banky a z ďalších zdrojov, ako aj KFV poskytlo finančné prostriedky a dokonca aj EÚ. Aké sú naše skúsenosti z praktického hľadiska? keď sa pozrieme na takéto zmiešavanie. V prvom rade si myslím, že tu vzniká veľmi priaznivé prostredie pre dobré projekty a inovatívne prístupy. Taktiež som tu uviedol aj súťaž myšlienok. Čo tu mám na mysli? Je to veľmi prúžný nástroj a je veľmi príťažlový pre finančné inštitúcie a pre e, prístup k finančným prostriedkom. Finančné inštitúcie majú naozaj záujem poskytnúť dostatočný počet projektov, aby mohli e, súťažiť o tieto e, prostriedky a EÚ e, si vyberá tie projekty, ktoré sa aj najviac hodia. Ďalej sa tu posilňuje európska európske zviditeľnenie a dopad na rozvoj. Vidíme to ako európsky príspevok. Napríklad v projekte v, Maruku, v Maroku my dokážeme zosúľadiť aj ďalších e, donorov, ako napríklad e, Svetovú banku. Vidíme tu aj zvyšovanie efektívnosti. Vidíme, že väčšina týchto projektov je financovaná z rôznych finančných nástrojov, kde sme sa všetci spojili a pod financovaním zastrešeným Európskou komisiou. Takto máme aj možnosť e, mať osoch zo skúsenosti finančných inštitúcií. Môžeme využiť naše znalosti z terénu a rozdielujeme si prácu medzi finančnými inštitúciami a dokážeme pružne delegovať úlohy a napokon dokážeme znížiť náklady na finančné prevody medzi inštitúciami. Takto majú naši partneri len jednu finančnú inštitúciu, ktorá sa o nich stará. Takže ja si myslím, že tento plánovací nástroj nám umožňuje pripraviť e, financovanie prispôsobené potrebám zákazníka. Dokážeme vytvoriť také balíky, ktoré využívajú finančné kapacity našich partnerov a Okrem toho sme aj v situácii pomocou takéhoto balíka s viacerými darcami financovať veľké sektorálne odvetvové programy, ako sú tie v Egypte, kde dokážeme ovplyvniť e, reformy a dosiahnuť také prostredie, ktoré zaručí úspešnosť projektu. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Molina Galár. Dobré odpoludne a ďakujem veľmi pekne, že ste nás pozvali, aby sme sa dnes popoludní mohli vyjadriť k tomu zmiešavaniu fondov na rozdiel od KFV my nemáme praktické skúsenosti s tým zmiešovaním, ale máme určite skúsenosti s monitorovaním e, takýchto zmiešaných fondov a chceli by sme sa s vami podeliť o niektoré kritické pripomienky, ku ktorým sme sa dopracovali za posledné roky v tejto dôležitej otázke zmiešovania fondov. Ako som už počula od spravodajcu, zdá sa, že prevláda konsenzus medzi európskymi inštitúciami, že je potrebné um, využívať viac také takéto zmiešané nástroje, ale dala by som takú existenčnejšiu a zásadnejšiu otázku. Naozaj e, začnime niečím na vyjasnenie. Myslím, že to bolo trošku do určitej miery metúce v diskusii medzi európskymi inštitúciami. Je možné zmiešavať úvery, granty, e, poskytovať úvery verejnému sektoru alebo e, na investície a úvery v súkromnom sektore. A tieto dva prvky sú síce prepojené, ale oddelné, a trošku sa to v tej diskusii mieša. K tomu sa za chvíľočku vrátim. Ale aby sme zareagovali na tú otázku, naozaj potrebujeme viac zmiešať alebo okolko viac. Myslím, že je dôležité pozrieť sa na rôzne zdroje financí, ktoré sú k dispozícii pre najchudobnejšie krajiny na svete. A keď sa pozrieme napríklad na krajiny s nízkymi príjmami, tak je tu masívny nárast týchto zmiešaných nástrojov napríklad prostredníctvom e, koncesionárskych úverov MDB alebo úverov MMF, čiže tam vidíte, že je to asi 30 miliard v roku 2009. Pokiaľ ide e, o financovanie pre finan- súkromný sektor, e, čo môže byť e, tiež do určitej miery určitou pomocou. Takisto sa tam zvyšuje objem. Unilaterálna pomoc, to je ten malý, malý zdroj na konci. Takže toto sú všeobecné trendy, tá čierna línia, alebo opäť tu, pokiaľ ide o E, úverovanie, investície e, do súkromného sektora za posledné 10 ročí. Takže myslím, že je dôležité vzhľadom na tieto čísla alebo tieto grafy položiť si otázku, že kde kam nasmerovať tú uh, oficiálnu rozvojovú pomoc EÚ, ktorá e, je obmedzená, či to má ísť do súkromných investícií, do verejného sektora. No keď sa pozrieme na objem, relatívny objem týchto zdrojov financií a e, môžeme na základe toho urobiť analýzu a na, to, na základe toho prieť rozhodnutie. Čiže ak tá e, európska multilaterálna pomoc má byť poskytnutá, musí byť samozrejme pridaná hodnota, čo znamená, že, to, že musí to byť cyklické, nemá to postupovať podľa nejakých trendov na trhoch podpory. E, mnohé a IFI alebo DFI za posledné 10 ročie sledovali nejak trhy, ale tu práve treba zaplniť tie medzery, kde je ešte väčší nedostatok zdrojov. No ale ak sa príjme rozhodnutie, že aspoň niektoré euro, nejaká časť európskej multilaterálnej ODA bude e, v týchto zmiešaných e, nástrojoch, čo je samozrejme legitímne, myslím, že je dôležité zareagovať na otázku, že ktoré inštitúcie, ktoré IFI alebo e, DFI majú najväčšie šance efektívneho použitia týchto zdrojov. Máme niekoľko takýchto uh, existujúcich MDB, ktoré môžu poskytovať takúto pomoc, e, Azijský rozvojový fond, Africký rozvojový fond a potom sa tu riešia, riešia tie e, e, prostriedky v rámci EIB alebo iných a bohužiaľ nie sú medzi tými najefektívnejšími pri poskytovaní tejto pomoci. Je to z viacerých dôvodov. Uh, malé, malé skúsenosti s e, takýmto financovaním, málo e, subjektov, ktorým by sa tak povediať predkladali účty, ktorým, voči ktorým by bolo potrebné e, zodpovedne e, informovať. potom sa tu mieša prvýval veľa nástrojov, e, ktoré by sa hodili viac napríklad do súkromného sektora, ale je tu takáto uh, subjektivita a to si treba uvedomiť. Čiže pozrime sa napríklad na najlepšie úvery pre krajiny AKP. 70% toho portfólia ide do súkromného sektora, 30% ide do verejného sektora. Ja to nechcem, eh, aby vznikol dojem, že si myslíme, že úvery a investície do súkromného sektora nie sú dôležité, sú veľmi dôležité, ale takisto je veľmi dôležité e, nesledovať len trendy trhu, tak ako som ukazovala, ale je potrebné nájsť správnu rovnováhu, e, aby tie zdroje boli správne rozdelené medzi verejným a súkromným sektorom, pretože aj ten súkromný sektor je dôležitý a to sme videli najmä v čase krízy. Takže keď eh, zodpovedáme tú prvú otázku, že aká inštitúcia, aké IFI, DFI uh, eh, sú najlepšie na efektívne použitie týchto zdrojov a akú rovnováhu si chceme zachovať medzi peniazmi, ktoré sa miešajú a potom sa tým financuje verejný a súkromný sektor, myslím, že je dôležité zamyslieť sa aj nad tým, že koľko pomoci treba um, investovať do súkromného sektora, pretože mm, Mm, dá sa to robiť aj bez využitia týchto pomocných eh, prostriedkov. Napríklad je tu inštitúcia Svetovej banky, ktorá robí práve tento, toto uverovanie a investovanie do súkromného sektora a robí to už veľmi dlho. A oni povedali o, tejto, o tomto úvery EIB, že nám sa to nepáči, nám sa to nepáči, táto európska pomoc sa potom in, e, využíva na investície v nízkoprímových krajinách. A prečo sa im to nepáči? Pretože to skresluje trh, nie je to udržateľný model podnikania. Nehovorím, že s tým e, súhlasím, ja len opakujem to, čo o tom hovorí IFC svetové banky. No a my e, e, z občianskej spoločnosti by sme povedali na takýto druh uverovania súkromnému sektoru, povedzme tých 70 investičných zdrojov, Eh, pre krajiny AKP AKT následovné. Eh, spôsob, akým sa momentálne poskytujú tieto prostriedky, nedáva žiadnu jasnú záruku, že sa splňajú tie najvyššie štandardy eh, efektívnosti a tu musím súhlasiť, teda, e, protirečiť mm, s predrečníkmi. No a otázka je teda, že prečo urobili sme si takú štúdiu, um, pri vchode som nechala pár takých kopií, no a urobili sme si štúdiu Ohľadne toho, eh, čo sa financovalo cez IFC, jednoducho oni majú najväčšie skúsenosti s týmto eh, investovaním do súkromného sektora a oni identifikovali niekoľko problémov. Jednak nie je jasné, že to je v súlade s princípmi efektívnosti. Eh, po druhé, mechanizmy na meranie dopadu týchto zdrojov na rozvoj sú veľmi vágne, nie je to dobre merateľné Nebudem teraz zachádzať do diskusie prečo a veľká časť toho portfólia takýchto investícií ide do e, nadnárodných spoločností z bohatých krajín. Takže racionálne e, odôvodnenie, prečo dať viac peniazy na súkromný sektor, e, je trošku skreslené, keď sa pozrieme na rozdelenie týchto prostriedkov. Robíme podobnú analýzu teraz Ehm, pre relevantné úvery EIB a ich portfólio, čo je teda podpora EÚ. No a zistujeme podobné výsledky. Čiže veľká časť ide veľkým spoločnostiam, nadnárodným spoločnostiam eh, z tých eh, prostriedkov, ktoré majú byť požité na rozvojovú pomoc. Takže eh, Teraz sa musíme zamerať na to, ako viac tieto prostriedky nasmerovať na malé a stredné podniky v rozvojových krajinách, pretože oni naozaj mm, sa potýkajú s najväčšími problémami, najviac potrebujú túto finančnú pomoc. A potom sú tam tí tzv. finanční sprostredkovateľia a problém tých finančných sprostredkovateľov, ktorí momentálne sú využívaní v eh, IFC, ale aj EIB, problém je, že väčšina z nich nie sú práve najvhodnejšie eh, prispôsobené na prinášanie nejakých veľmi pozitívnych výsledkov, pretože to môžu byť súkromné kapitálové spoločnosti. A ako viete, oni žiadajú eh, výnosnosť 17 až 20 svojich investícií a pre nás je ťažké Eh, vidieť, ako by takéto niečo vôbec mohlo dospieť nejakému pozitívnemu dopadu. Takže e, zamyslíme sa nad tým, či aj Európska e, oficiálna rozvojová pomoc ide práve takýmto finančným sprostredkovateľom. No potom sú tu takí, e, ktorých využíva tiež EIB a oni majú domicil niekde v tých offshoreových krajinách, čiže v daňových rajoch. E, No a to sú všetko problémy, ktoré sme identifikovali v našom výskume, v, e, teda ohľadne IFC. No a myslíme si, že e, je veľmi dôležité, aby predtým, než sa urobia akékoľvek ďalšie kroky, e, pokiaľ ide o ten ďalší viacročný finančný rámec, aby sme sa zamysleli nad tým, že do ktorého mm, rozpočtu kvázi pôjdu tieto prostriedky. Musíme sa veľmi úprimne zamyslieť nad tým, že koľko peňazí musí ísť do e, verejného súkromného sektoru, čiže mali by sme si zmapovať, čo je k dispozícii, aké zdroje, čo je potrebné, aké nástroje. No a Európska komisia by snáď mohla v tejto súvislosti byť užitočná, napomocná. Po druhé, e, treba prestať využívať riadené úvery EIB ako štandardnú alternatívu, štandardnú verziu. Ehm, sú tu aj lepšie možnosti na poskytovanie efektívnej pomoci, ktorá priniesie skutočné výsledky. A najdôležitejšie je, ak nejaká časť a veľká časť ďalšieho finančného rámca mm, pôjde na existujúce e, facility v rámci EIB, tak e, tam musí byť celý rad zábezpek a jedna z nich e, bude aby sa naozaj veľmi vážne dodržiavali princípy efektívnosti, aby tu boli jasné systémy e, sledovania, aby tie finančné prostriedky išli do podnikov v tých chudobných krajinách a nie veľkých nadnárodných spoločností. Ako povedal predchádzajúci rečník, táto pomoc nie je viazaná, ale ak zadávate takéto kontrakty e, veľkým e, podnikom, tak to má práve opačný efekt. No a potom takisto treba presať využívať finančných sprostredkovateľov, o ktorých máme pochybnosti, že či dokážu priniesť nejaký pozitívny e, vývoj, pozitívne výsledky a potom samozrejme lepšie preskúmať tie podniky, aby investície nešli do podnikov, ktoré majú domicil v daňových rajoch. No a teraz zostane slovo pán Gerard za komisiu. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Vážení dámy a páni poslanci, som rád, že tu dnes môžem byť s vami. Budem hovoriť o pohľade Európskej komisie na zásady zmiešavania a uvediem aj niekoľko konkrétnych údajov. Volím sa Paulus Cherac, pracujem na DGDF ako riaditeľ a pracujem na zmiešavaní v infraštruktúre od pracovnej skupiny a jej výsledku v roku 2008, keď podali túto správu Rade v roku 2009. A v Európskej komisii máme niekoľko regionálnych investičných nástrojov, ktoré fungujú už niekoľko rokov. Myslím, že poznáte túto prezentáciu. Mateju v papierovej podobe, e, takže nebudem prezentovať všetko. Niektoré veci si dokážete prečítať aj sami. Budem sa venovať zásadám zmiešavania a otázke budúcnosti dôsledkov dopadu zelenej knihy. Dôležité je pochopiť, že pre takéto nástroje Rozvojové politiky sú tou hnacou silou a zameriavajú sa na energiu, transport, životné prostredie, zmenu klímy, sú tu rôzne príležitosti a podporujú spravodlivý socioekonomický vývoj a podporujú podporu aj MSP. Tie odvetvia, na ktoré sa tieto nástroje vzťahujú, sú dia, voda, IKT, TETA, regionálna infraštruktúra a životné prostredie, vrátanie klím, zmeny klímy, vzdelanie, zdravotníctvo, podpora súkromného sektora. To sú všetko naše ciele, ale zameriavame sa na to najmä v tých krajinách, kde je hlad za dlhodobými financiami vo vzdelávaní a v zdraví, zdravotníctve. To znamená, že sa používajú granty v rozvojových, sektoroch, v rozvojových krajinách pre tieto sektory. Ako som už povedal, hlavnou zásadou je, že naša rozvojová politika je tou hnacou silou a to znamená, že sa zameriavame na zniženie chudoby, zvýšenie vzdelanosti a týmto mechanizmom sa snažíme podporiť priority našeho akčného plánu. Tematické priority doplňajú regionálne, národné a miestne stratégie a opatrenia. Nie je to len jeden nástroj, je to doplnkový nástroj k tým nástrojom, ktoré máme v rámci národných programov alebo v regionálnych programoch ich schopnosť mobilizovať ďalšie prostriedky, finančné prostriedky je vhodným nástrojom na spustenie alebo doplnenie pôžičok a partnerov krajina a e, príspevkov partnerov z týchto krajín. Takže takto dostávame ďalšie finančné prostriedky a dúfame, že sa nám takto podarí pritiahnuť financovanie z finančných inštitúcií, zo súkromného sektoru do oblasti v krajinách, kde by to inak nefungovalo. pokiaľ ide o udržateľnosť dlhu a o vytesňovanie, tak to sú tie obavy, ktoré veľmi sledujeme, najmä v oblasti makroekonomiky. E, tam konzultujeme e, s delegáciami v tých krajinách, kde pracujeme pretože sú súčasťou národného politického dialogu a majú dobrý pohľad, dobre chápu tie kritéria udržateľnosti dlhu a vedia nám povedať, ako, ako pracovať. aby sme nespôsobili príliš veľkú zadlženosť pokiaľ ide o zásady projektov, tak chceme, aby projekty boli technicky aj finančne zdravé, reálne. Robíme rôzne hodnotenia, štúdie realizovateľnosti, ktoré sú súčasťou žiadosti o financovanie z európskych inštitúcií. Používame aj kritéria Eh, udržateľnosti, aby sme videli, či projekt prežije, aj keď to naše financovanie skončí. Ide o to, či máme poskytovať priame granty, alebo akou formou máme postupovať pri eh, týchto projektoch. Zmierňovanie rizika a hodnotenie je tiež súčasťou celkového procesu hodnotenia a uvažujeme tu o rôznych rizikách, o efektívnosti e, procesu obstarávania, zaoberáme sa otázkou dohľadu, monitorujeme dopad. Pridaná hodnota, ktorú v tom vidíme, je práve tento leverage effect, je to tá schopnosť byť e, zapojený do väčších infraštruktúrnych projektov a iných e, systémov s viacerými finančnými inštitúciami. A e, snažíme sa koordinovať darcov, spojiť Európanov, európskych darcov s Európskou komisiou. Je to súčasťou procesu harmonizácie a spoločná viditeľnosť európskych aktivít, európskych operácií je to, čo zvyšuje eh, viditeľnosť komisie, ako aj e, Európy práve pri tomto zmiešavaní. Máme taký pocit, že v súlade s Parížskou deklaráciou využívame systém e, pri príjímacej krajiny. Snažíme sa zaručiť harmonizáciu tým, že dávame dokopy zdroje a využívame proces vedúcej finančnej inštitúcie, vrátanie hlásení a kontrol. Posilňujeme koordináciu medzi európskymi darcami a spolu takto dosiahujeme silný politický dialog o regulačných reformách, dobrom spravovaní krajiny a transparentnosti. Výsledky sú Európsko-africký zverejnecký fond, ktorý funguje od roku 2007. Bolo schválených 35 projektov, použilo sa 240 miliónov grantov, spolufinancovanie v subsárskej Afrike má portfólio v rozsahu približne 2,5 miliardy eur a e, nástroj susedské investície sú pre Severnú Afriku a Stredomorie. Tam je 39 schválených projektov, 275 miliónov grantov a spolufinancovanie projektov v hodnote 11 miliard eur. Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií o samotných projektoch, ako aj o kombinácii grantov, pôžičiek a o rôznych e, vedúcich finančných inštitúciách. Požiadali ma, aby som povedala niekoľko slov o EU platforme a o väzbe na zelenú knihu. Nepripravil som si na to priesvitku, takže nechám tu ešte tú poslednú. Pokiaľ ide o našu platformu, tak ako viete, diskusia medzi radou, parlamentov a komisiou ešte, komisiou ešte stále prebieha. Pracovná skupina na stanovenie podmienok pre takúto platformu sa ešte preberá a mohla by obsahovať zásady harmonizácie pre kritériá mohli by sa tu optimalizovať, mohlo by sa optimalizovať fungovanie takýchto nástrojov. Stanovisko komisie je také, že účasť tejto pracovnej skupine by mala byť otvorená pre členské štáty a ich inštitúcie, EIB, komisiu. A pokiaľ ide o budúcnosť, tak si myslím, že orientácia na zelenú knihu, i keď samozrejme ešte nie všetko je dneska dokončené, a môj kolega Alexej mi môže k tomu povedať viac, ale blending by sme nemali chápať ako jedinú defaultnú možnosť pre budúcnosť. Malo by sa to kombinovať s politickým dialogom, a aplikácia sa bude pravdepodobne diferencovať na uplatnenie v zraniteľných ekonomikách, kde sa môže e, tvoriť príjem, ale vo všeobecnejšie to budú strednopríjmové krajiny, kde sú vhodnejšie podmienky pre dlhodobé financovanie. E, vnímanie je také, že zmiešavanie musí byť podriadené rozvojovým politikám EÚ v súlade s výsledkom zelenej knihy a tento posilnený, a cez posilnený politický dialog, kde sa dajú doko, do financovania sa zapoja aj súkromní, aj verejní aktéry, tak aby doplnili túto politiku. Cieľom je využiť existujúce nástroje v čo najväčšej možnej miere a keď je to potrebné, by sa aj zvýšili na vyššiu úroveň e, príjmania grantov. Toľko som chcel povedať pani predsednička. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Kretu, nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, pani predsednička. chcem poďakovať nášmu spravodajcovi za jeho správu, aj za prizvanie expertov a i chcem poďakovať im za ich zaujímavé prezentácie. E, je tu mnoho vecí, sociálnych tém, otázok environmentálnych. Ja mám len niekoľko prípomienok a návrhov. V prvom rade si myslím, že treba mať eh, posil, trvať na posilnej úlohe rozvoja, musíme tu mať eh, väčšiu úlohu v tom viacročnom finančnom rámci. Od svojho prijatia bol tento rámec viackrát revidovaný. Druhá vec, čo podľa mňa v správe chýba a považujem to za dôležité pre naše poslanie, je, aby sa povzbudil alokovanie 0,7 hrubého domáceho príjmu na ODA aby tam bola samozrejme lepšia kontrola, lepšia koherentnosť e, politiky a celej tejto agendy. Vieme, ako ťažké aké ťažké je príjmať členské štáty, aby urobili tieto záväzky, aby im dostali v čase krízy a myslím si, že je dôležité formulovať konkrétne uh, aby, teda nedôležité, aby sa konkrétne formulovali prísluby. E, dopad na chudobu budeme mať našou pomocou len vtedy, ak budeme trvať na jej kvalite, čo môže byť až e, problém v rozvojových krajinách. A takisto som sa chopila iniciatívy, aby som navrhla e, výboru pre práva žien a rovnosť príležitostí e, pozmeňovacie návrhy z pohľadu rodového mainstreamingu, ktoré potom mňa v správe chýbali a minulý týždeň výbor odhlasoval tieto pozmeňovacie návrhy. Myslím, že rodová rovnosť Ehm, posilnenie hospodárske a politické e, žien a práv žien sú nesmierne dôležité pre e, zrovnoprávnenie, pre, es, pre hospodársky rozvoj, pre prekonanie chudoby. Musíme sa teda pozrieť aj na situáciu žien, e, detí a ľudí s postihnutím. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, monsieur. De... Ďakujem, pán Deva. Máte slovo. On behalf of my colleague, Mrs. McClough. Ja ako tieňový spravodajca mám tú otázku a e, chcem namiesto neho sa vyjadriť, lebo on tu nemôže byť medzi nami. Chcem povedať, čo si myslí. Nazdáva sa, že takáto práca môže mať veľký dopad. Skutočne možno zapojiť aj privátny systém do tejto oblasti a to je zásadná vec pre rozvojovú politiku. Ako privátni aktéry môžu robiť viac, aby mohli prijímať aktivity, ktoré organizujú jednotlivé úrady. Mikrokredity mali veľmi veľký dopad na rad, ale treba ešte robiť viac, aby tieto programy boli transparentné bezpečnosť v oblasti vody. To je vitálny aspekt pre rozvoj a mňa skutočne zaujali tieto číselné údaje týkajúce sa e, vody a teda financovania e, spolu s našimi partnermi. Skutočne ma to veľmi zaujalo. Ďakujem. A teraz dávam slovo ďalšiemu, ďalšej rečníčke. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za tento návrh stanoviska aj tých troch rečníkov, ktorí nám vysvetlili zmiešavanie. Pre mňa je to nové slovo. Tú koncepciu som chápala, ale slovo bolo pre mňa nové. Vedie to k ďalším zásadným otázkam a e, mňa zaujímajú tie najzásadnejšie otázky. Prečo Európska komisia začala takúto zelenú knihu e, pre takéto politiky práve v čase ekonomickej krízy. Plánujeme to, že výsledok debaty o rozvojovej pomoci, o jej efektívnosti, o jej potrebách bude nakoniec viesť k takej argumentácii, ktorá hovorí, že za menej peňazí dokážeme dosiahnuť to isté, alebo dokonca ešte viac. To isté sa týka aj tej diskusii o zmiešavaní. Keď zmiešavame takéto prostriedky, pôžičky, budeme efektívnejší, dokážeme získať viac za menej. Ja mám pochybnosti. A bude to transparentné? Uvidíme, aký je výsledok týchto peňazí, ktoré sa do toho investovali. Potom je tu ďalšia otázka na môjho kolegu pána Kašmara ako na Európsku komisiu. Čo je presne inkluzívny rast? Ja neviem. A ja si myslím, že je dôležité, aby sme vedeli, čo je inkluzívny rast. Ak toto je ten nový pojem, ktorý budeme mať po našom koncenze pre e, rozvoj, hovoríme už o slabom raste dlho. Pamätám si, keď som sa prvýkrát stretla s tým a chcela som vysloviť tieto slova, pamätám sa na to, že stále si myslím, že nemáme koncepciu, ktorá by fungovala pre slabý rast. A hovoríme namiesto toho o inkluzívnom raste. Takže by som bola rada, keby mi to mohol niekto vysvetliť, keby ste mohli presne povedať, o čo ide. Nemali by sme zabúdať na to, že mnoho krajín debatuje o svojom percente ODA. Aj my sme to znížili z 0,8 na 0,7 a začíname debatu o tom, čo je definícia ODA. Pokúšali sme sa o to predtým a bude sa to robiť znovu. Ja si myslím, že teraz je to veľmi nevhodné snažiť sa nájsť spôsoby na prehodnotenie nových názorov na e, rozvoj, čo vlastne znamená ospravedlnenie toho, prečo vy, e, vynakladáme menej peňazí. Toľko som chcela zatiaľ povedať. Ďakujem. Merci, monsieur Martinez. Ďakujem, pán Martinez. Nech sa páči, dávam vám slovo. Áno, ďakujem pani predsednička. Ja chcem najskôr zdôrazniť význam tejto správy môjho priateľa Kačmareka. Je to skutočne vynikajúci dokument a chcem zdôrazniť, že Aha, rečník nehovoril na mikrofón. Ďakujem za upozornenie. Chcem povedať, že táto správa je naozaj vynikajúca a mám pocit, že je to veľmi vyvážená, racionálna správa a rád by som zdôraznil, že sa tam e, oceňuje niečo, e, čoho sme sa dotkli aj dnes do poludnia, keď sme hovorili o správe pána Gerinca. A zvyčajne nám to chýba vo väčšine takýchto dokumentov. Myslím konkrétne na dva odseky 22 a 23, ktoré sa týkajú bezpečnosti potravín a poľnohospodárstva. Myslím si, že už ve- veľmi dlho sa venujeme pozorovaniu situácie, sledovaniu rozvojového sveta a našich partnerov v kontextoch e, napríklad dohôd e, z Kotonu a pritom nám chýba úsilie zo strany samotných krajín, pokiaľ ide o priority, e, stanovenie priorít a v oblasti zabezpečenia potravinovej bezpečnosti. Aj pokiaľ ide o podporu poľnohospodárstva, ktoré sa čoraz viac zanecháva, najmä jeho tradičné formy, a vo väčšine týchto krajín obyvateľstvo, ktoré sa venuje poľnohospodárskej výroby, je nútené žiť e, v zaostalosti, ak nie, tak jednoducho prechádzajú do iných sektorov. Ja sa chcem ešte raz poďakovať pánovi Kačmárekovi za dokument a teda myslím si, že e, teda naozaj tieto posledné e, odseky sú veľmi vynikajúce. No a ešte jedna vec k forme. Musím uznať, že sa cítim trochu, neviem, taký v rozpakoch, alebo, ale, e, alebo podráždený, vzhľadom na to, že vždy, keď tu máme expertov, vždy sú to vzdelaní ľudia, ktorí hlboko rozumejú svojej problematike. Máme tu vždy jeden problém a to je nepochopiteľné, e, lebo je tu istý žargon, ktorému nerozumieme. Sú tu stovky skratiek, ktoré samozrejme pre toho, kto o nich hovorí, sú úplne známe, blízke, ale myslím si, že pre mnohých z nás 25% je pochopiteľné, pochopiteľných, ale mnoho z nich je úplne nepochopiteľných pre väčšinu smrteľníkov. A teda my tu v parlamente by sme mali byť akýmsi mostom medzi tými, ktorí hovoria takýmto žargónom a tými, ktorí mu nerozumejú. Takže mali by sme s tým spôsobom stráviť tie koncepty, tie komplexné koncepcie, ktoré sú vyjadrené e, v takom skratkovitom jazyku a tento, tento kryptojazyk a tieto komplexné koncepty by sme mali stráviť a mali by sme ich potom predložiť ostatným smrteľníkom. E, Takže toto mi predstavuje istú, istý problém, pretože ja si myslím, že hlavný problém, ktorý tu teraz máme, je práve e, problém e, socializovania istých procesov a mali by sme dosiahnuť uvedomenie si a mobilizáciu e, veľkých vrstiev obyvateľstva tak na severe, ako aj na juhu. A keď používame takýto nezrozumiteľný žargón, tí, ktorí žijeme na severe, alebo či žijeme na juhu, jednoducho je to veľmi ťažké pochopiť a jednoducho sa nás to nedotkne a ne, nehýbeme sa a tým pádom sa stále krútime okolo jedného bodu bez toho, aby sme pokročili a prehlbili v procesoch, pre ktoré e, sú takéto procesy nevyhnutné. Samozrejme, že nechcem ani si nemyslím, že dosiahneme nejaké uľahčenie pochopenia textov, ale chcem povedať, že pán Kačmárek má veľkú výhodu, lebo jeho správa, keď ju čítame od začiatku do, po dokonca, rozumieme všetkým vetám, bez toho, aby tam boli nejaké kryptojazykové skratky, e, ktoré stežujú pochopenie pre normálnych ľuďoch, a to sú ľudia, ktorí nás sem delegovali. Neviem, či nás delegovali, aby sme to pochopili a im vysvetľovali, alebo aby sme len počúvali takéto nezrozumiteľné skratky. Takže ďakujem e, našim expertom, ktorí nám tu, pred, nám tu predstavili zaujímavé reflexie. Ďakujem im za ich úsilie a chcem ich vyzvať, možno aj ich, aby pochopili, že sa niekedy obracajú na ľudí, ktorí nemajú kľúč, aby rozlúštili všetky skratky a niektoré koncepty, ktoré sú ešte, a pojmy, ktoré sú ešte dôležitejšie. Ďakujem. Merci beaucoup, madame. Ďakujem, pani Keller. Thanks. I just have two questions to those um... Dobre, ďakujem. Ja mám dve Eh, otázky na expertov. Jedna sa týka špecificky komisie. Povedali ste, že eh, chcete sa vyhnúť nejakému vytláčaniu, ako to robíte. A po druhé, eh, spomínali ostatní rečníci, že viditeľnosť EÚ by sa tým zmiešovaním posilnila a ja by som chcela vedieť, že ako ako zmiešavanie zvýši viditeľnosť, e, myslím, že to je dosť najdôležitejšie, to je dosť dôležité. E, takže proaktívne. Chcela by som vedieť, že ako sa to má udiať. Ďakujem. Takže ja teraz dám opätovne slovo našim expertom, aby reagovali na vaše otázky. Pán Royce. Môžete zastúpiť expertov a odpovedať na komentáre. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako zmiešavanie zvyšuje viditeľnosť. Ja som sa pokusil uviesť príklad projektu napríklad v Maroku. To sú koncentrované solárne elektrárne, hovoríme teda o obnoviteľných zdrojoch energie a pracujeme spolu s EIB a EFD Čiže sú to tri finančné inštitúcie, ktoré spolupracujú. E, je tam veľké financovanie aj zo strany komisie a máme Africkú rozvojovú banku a máme Svetovú banku a máme tam e, fond pre čisté technológie, čiže je to taká viac, viacvrstová skupina, ktorá spolupracuje. A my, Európania, spájame teda tie fondy aj s fondami komisie. No a Eh, oni sa chopili eh, vedenia aj pri koordinácii, čiže je to veľmi viditeľné ako európska, európske konzorcium bank a komisie, ktorá riadi ten projekt. Takže to je podľa mňa veľmi dobrý príklad. Čiže jasne sa ukazuje, že sme takto viditeľnejší. And Maybe to the second... No a na tú druhú otázku, eh, k tomu vytláčaniu. Nuž, musíme rozlišovať. Pracujeme nie so súkromnými inštitúciami, ale s so verejným sektorom v rámci eh, investičných eh, facilít v tomto regióne. A našimi partnermi sú teda verejné sektory, verejný sektor a my skúmame, ako získavajú svoje teda finančné prostriedky na rôzne programy. Pozeráme sa na viaceré pro- krajiny. A často investície získavajú len na kapitálovom trhu súkromných u súkromných bank a to je vlastne náš priestor, kde môžeme do toho vstúpiť a spolu s komisiou zaplniť túto medzeru. Ďalší experti eh, si želajú ešte niečo doplniť k odpovedi, ktorú sme dostali. Výborne. Merci. Ďakujem. Taktiež ma veľmi zaujíma práve táto otázka pochopenia z komisie, že aká je úloha tejto zvýšenej viditeľnosti pre európskych darcov. My sme sa dokáza, domnievali, že my máme za cieľ pomôcť ľuďom zbaviť sa chudoby a nie dávať vlajky na projekty. Moji zástupcovia zo španielského voličstva majú záujem o toto. To poviem veľmi otvorene. Myslím si, že po kríze sme sa naučili, že európske vlády musia pomôcť e, e, finančným inštitúciám a vliali veľké finančné prostriedky do súkromného sektoru, lebo to nebolo regulované. Zdá sa, že je to e, cyklické. A čo hovoríme v tejto zelenej knihe, že viac budeme veriť kapitálovým trhom? a že využijeme viac verejných prostriedkov na to, aby sme ich vložili do súkromného sektoru. Ale myslím, skôr ako to urobíme, si musíme ešte splniť svoju domácu úlohu. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Ďakujem expertom za to, že sa s nami podelili o svoje poznatky. A teraz prejdeme k preskúmaniu správy pána Kačmárka. Pán Pani presečka, ak smiem, ja by som predsa len chcela vidieť, čo k tomu chcela povedať Európska komisia. Ja ospravedlňujem sa, ale som naozaj zvedavá. Dobre? Takže počkáme s pánom Kašmarkom, kým sa vyjadri komisia. Thank you, chair. Uh... Ďakujem, pani predsednička. vyhnutie sa tomu vytesneniu. Myslím, že náš vzťah a naša sieť delegácií EÚ nám umožňuje hodnotiť najmä v tých krajinách, kde ten uh, súkromný sektor je väčším hráčom než v subsahárskej Afrike a naša úloha ako sekretariátu e, v financovaní projektov a naše konzultácie s touto sieťou delegácií nám umožňuje pochopiť, čo e, sa deje na mieste, e, prečo sú, či sú tie projekty zaujímavé, či sú zaujímavé pre financovanie zo súkromného sektoru. No a môžeme to z toho urobiť súčasť diskusie, súčasť e, takého modelu diskusí, keď sa grantové žiadosti dostávajú do komisie. E, my sa tým takto zaoberáme v konzultácii s tou sieťou, samozrejme poznajúc lokálne podmienky. Takže myslím, že takto môžem zodpovedať na e, to, ako sa chceme vyhnúť tomu vytesňovaniu. Pán Kačmarek, nech sa páči, máte slovo. Pani przewodnicząca, ja môžem vykoristám to, že... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem využiť niektoré z týchto pripomienok o zmiešavaní a chcem sa poďakovať expertom za ich prítomnosť na tomto stretnutí a chcem sa im poďakovať aj za ich prezentáciu, i keď aj ja zdieľam ten pocit, že potom, ako sme si vypočuli expertov, máme viac otázok než odpovedí, ale ak správne položíme otázku, tak nám to môže pomôcť pri vypracovaní správy. Takže si myslím, že je to takto v poriadku. Teraz k tomu, čo povedala pani Kretu. Všetky tri pozmeňovacie návrhy sú veľmi vzácne a ja akceptujem prvok gender mainstreaming a to, že sa to má odraziť. Nepri nenavrhol som tieto pozmeňujúce návrhy sám, pretože som vedel, že prídite, nebojte sa, budú zapracované do textu. Súhlasím s kolegami, ktorí spomenuli určité rizika, čo znamená, že nemôžeme ohroziť úroveň ODA na 0,7 tým, čo robíme teraz. Spomenuli sme to už vo februári, avšak hovoríme o tom už roky rokúce. Každý krát opakujeme, že ak dojde k zmene v rozvojovej politiky, tak to nemôže byť na úkor toho základu rozvojovej politiky tak ako je to formulované na úrovni ODA, čo je 0,7, to musí byť uvedené, alebo to musíme stále a stále opakovať. Ja súhlasím s tým, že tá interpretácia je taká, že to budeme miešať a potom ohrozíme odu, pokiaľ ide o inkluzívny rast tak je to záhadný výraz, termín a ja súhlasím s tým, čo tu zaznelo, ale naša odpoveď je pomerne presná. My vieme, čo máme na mysli, keď povieme inkluzívny rast a ja dúfam, že Európska komisia zdieľa našu definíciu. Inkluzívny rast je rast, ktorý obsahuje nielen aktívne obyvateľstvo, nielen ľudí, ktorí dokážu byť aktívnymi, ale aj pasívnych obyvateľov, e, voči ktorým, alebo ktorým, ku ktorým sa tieto peniaze dostanú. Aj e, v Polsku sme mali takú situáciu, Mali sme transformáciu, z ktorej mali veľký osoch aktívni ľudia, ale aj chudobní ľudia mali z toho osoch. Takže prístup na E, pracovný trh, zvýšenie pracovných noriem, lepší daňový systém, ktorý podporuje začleňovanie. Toto sú všetko prvky, ktoré definujú inkluzívny rast. I keď je to termín, ktorý je troška taký iluzórny, definícia je jasná. Nechceme plniť peniaze veľkých nadnárodných spoločností, ale chceme pomôcť chudobným ľuďom A takto máme aj iné priority, pretože keď hovoríme o poľnohospodárstve, o čom hovoril pán Martínez, tak e, je to správne. Máme sektory, máme odvetvia, ktoré sú prioritami energetika, poľnohospodárstvo a tie sa spomínajú v zelenej knihe. A keď máme takéto normy pre inkluzívny rast, tak tieto normy by mali byť zahrnuté aj do poľnohospodárstva, aj do energetiky. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, to je ľahké, pretože dokážeme sa zamerať na malé farmy, na ehm, to, že našim cieľom je to, čo podporujeme, keď podporujeme obnoviteľnú energiu, je, že musíme zaručiť, že majú z toho osoch aj chudobní. A potom, keď si zoberieme výbor Agri, ktorý pripravuje správu o budúcnosti našej polnospodárskej politiky, tak ich musíme presvedčiť, aby zahrnuli aj tieto prúky do svojej správy a ja som navrhol sám niektoré e, e, časti, ale ide o to, že aj my musíme vedieť, čo sa týka polnospodárstva v rozvojových krajinách, ale my v určitom spôsobom už e, e, kážeme tým, ktorí sú presvedčení, Ďalšia dôležitá kategória v tejto správe je táto politika e, vysokého dopadu našich politik. Čo máme robiť preto, aby boli naši politiky efektívnejšie? Tie odpovede sú známe, dobre známe, ale aj tu je určité riziko. Samozrejme, že aj my potrebujeme určité možnosti merania našich výsledkov, ale nechceme byť zajadcom týchto kritérií a ukazovateľov, pretože niekedy by to mohlo viesť k takým až perverzným situáciám, kde sa budú vyberať tie jednoduché krajiny pre pomoc, pretože v týchto ľahkých krajinách bude ľahké dosiahnuť určitý výsledok a merať ho a ukazovať ho. A potom sú tu iné krajiny, ktoré sú naozaj chudobné, ktoré majú ťažkú situáciu, by sa nikdy k ničomu nedostali. Takže ukazovateľa a meradla áno, ale nemali by sme byť ich zajatcami, pretože takto by sme mohli vylúčiť našich úsilí tých, ktorí si najviac zaslúžia našu pomoc. Potom sa tu hovorilo ešte o jednej dileme, keď sme hovorili o týchto krajinách so stredným príjmom. Náš e, výbor navštívil Brazíliu. To je krajina, ktorá sa spomína ako krajina s nízkym príjmom. India je ďalším príkladom, to z hľadiska štatistiky. Ale tieto dve krajiny sú krajiny, kde chudoba je skutočnosťou. 70 chudobných ľudí žije v týchto krajinách a my im chceme pomôcť sa dostať z chudoby a e, chceme zabraniť ich exklúzii. Takže náš štandard pomoci e, vysoké, s vysokým dopadom by mal byť zameraná na tieto krajiny. Problémy môžu byť v týchto krajinách rozdielne, ale sú tam chudobní ľudia, skutočne absolútne chudobní ľudia a nesmieme na to zabúdať. A aby som to zhrnul, tá predstava bola na samotnom začiatku taká, a spomínali sme to aj v iných správach, že ďalšie prostriedky, ďalšie fondy musia byť ďalšie doplnkové a musia to byť čerstvé peniaze. A ja si myslím, že to je niečo, čo si uvedomujeme až pri dobre. Can I ask something Madame about Sargentini? Pani Sargentini, môžem sa opýtať na uh, dátum predkladania pozmeňujúcich návrhov, pretože tu sa uvádza, že je to o dva dní k stanovisku pána Kačmarka. Uh, uvádza sa tu 24. marca a dnes je 22. Niekedy, alebo dokonca veľmi často, je cesta tak dôležitá ako cieľ a vaše stanovisko je nástroj, ktorý máme na to, aby sme ovplyvnili zelenú knihu o rozvoju politike EÚ na podporu inkluzívneho rastu a udržateľného rozvoja. A ja si myslím, že nemáme nejaké, nejaký časový tlak. Musíme veľmi pozorne ísť po tejto ceste, e, nájsť si ďalšie témy, prediskutovať ich podrobnejšie, aby parlament mal skutočný vstup do tej zelenej knihy. Pretože ak ešte stále tu máme otázky o tom, čo je to inkluzívny rast. No tak, aby som to skrátila, čo tak odložiť e, čas e, na predkladanie pozmeňovacích návrhov a čas nášho vlastného rozhodnutia o trošku. Pán Deva, pani predsednička, súhlasím s pani z Argentíny. Je to príliš dôležitá správa na to, aby sme predkladali tie pozmeňovacie návrhy o dva dní. A je to veľmi dôležitá správa a Filip odvedol vynikajúcu prácu, takže ako aj naši experti. Ja myslím, že musíme si nechať čas na zamyslenie a na mm, riešenie. Sekretariat teraz rýchlo robí svoje výpočty, lebo treba, aby naše stanovisko bolo prijaté pred komisiou. Môžeme navrhnúť pondelok 28. o 18.00 a ešte skôr, ako o tom rozhodneme. Máme tu e, komentáre k správe pána Kačmareka. Dávam slovo zástupcovi komisie pán Gerert. Pardon, Madam Speaker. E, Spravedlňujem sa, pani e, predsednička. Dali ste mi slovo? Áno? Maybe that is wrong. Možno, že je tu nejaká chyba. Myslím si, že my sme už odpovedali na vaše otázky. Ak sú ďalšie otázky, tak sme vám tu plne k dispozícii. Ak nie, tak môžeme pokračovať. Nemyslím si, že by tu boli nezodpovedané otázky. Pán Jones, ľutujem, že vám veci ešte komplikujem, ale ja jednoducho nechcem hovoriť len o lehote na vypracovávanie pozmeňujúcich návrhov, ale aj o našej rozprave vo výbore. Pretože inak zelená kniha nebude e, vybavená pozmeňujúcimi návrhmi, takže do 28. to nestihneme. Ja si myslím, že my musíme prijať uznesenie v pléne skôr, ako e, komisia e, vlastne zverejní svoje oznámenie. To znamená, že to musíme prijať najneskôr 13. apríla. Máme 10 e, dní. Jedine to môžeme urobiť, pán Jones. Ďakujem, vážená pani predsednička. Skôr ako zodpoviem na niektoré z otázok, ktoré tu odzneli ohľadne kalendára, E, tak myslím si, že e, to, čo nasleduje po konzultácii zelenej knihy, e, sa, teda príslušné oznámenie sa predpokladalo predniesť v júni, ale bolo to odložené. Nemám ešte presný dátum, ale je veľmi pravdepodobné, že to bude zverejnené neskôr. Takže pokiaľ ide o otázky, ktoré odzneli teraz. Inkluzívny rast. Tento pojem je podstatou tejto diskusie. Existuje tu veľa definícií, veľa rôznych chápaní tohto termínu. Pán Kačmarek nám jednu interpretáciu ponúkol a komisia si myslí, že inkluzívny rast má byť vnímaný ako rast, kde všet, na ktorom môžu participovať všetky aj tie najchodobnejšie vrstvy obyvateľstva a majú mať z toho úžitok. Takže takto e, vnímame e, tento pojem inkluzívneho rastu a teda aj oznámenie o zelenej knihe bude pravdepodobne obsahovať jasnejšiu definíciu inkluzívneho rastu. Nechcem sa vrácať e, k otázke dôvodov, ktoré viedli komisiu k tomu, aby zverejnila túto zelenú knihu v okamihu, alebo v časoch e, ekonomickej krízy, ale teraz tu je otázka, ako zvýšiť dopad rozvojovej politiky EÚ v kontexte, kde nám zostáva 5 rokov na dosiahnutie e, týchto cieľov. Rovnako treba pozmeniť aj krajinom, alebo sú tu noví poskytovateľia pomoci a tak ďalej. Čiže je tu veľa vecí, ktoré e, sú za týmto procesom prítomné a hlavná snaha je zabezpečiť rozvoj. E, prebieha ešte debata o pomoci, efektívnosti pomoci, náležitosti poskytovania pomoci. Myslím si, že tu skončím, ale som vám plne k dispozícii v ďalších otázkach. Takže eh, Vzhľadom na tieto prvky sekretariát eh, overí celú rozpravu a e-mailom vám dnes večer pošle eh, limitný termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov a poprípade nov, novú debatu a novú diskusiu. My to, teda sekretariát to všetko overí. No a teraz prejdeme k bodu 16 nášho programu. Nový protokol, ktorý stanovuje možnosti rybolovu a finančné kompenzácie, ktoré sú upravené v partnerstve pre rybolove medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou São Tome a Princov ostrov. Pani Levin pripravila e, návrh stanoviska E, k správe výboru e, pre rybolov o tomto novom protokole a medzi EÚ a Malou republikou São Tomé i Príncipe. Takže nech sa páči, pani Levin, dávam vám slovo. Čel. ďakujem veľmi pekne. V prvom rade táto dohoda Minulá dohoda už uplynula 31. maja minulý rok a nový protokol sa dočasne uplatňoval, pretože sa čakalo na postup súhlasu parlamentu. Nový protokol by mal platnosť 3 roky. Parlament môže buď schváliť alebo zamietnúť tento protokol. Chcem spomenúť, dohodu o rybolove s Mauretániou. To budeme mať na najbližšom rokovaní v Štrasburgu. Po Lisabonskej zmluve, ako viete, je politika rybolovu politikou, ktorá je súčasťou spolurozhodovania Európskeho parlamentu. Ale pokiaľ ide o dohodu o partnerstve, tak my môžeme vyjadriť len náš súhlas. My nemôžeme nič zmeniť, nemôžeme upravovať tieto dohody. A my v našom výbore pre rybolov sme prišli s iniciatívou pokúsiť sa byť skutočne proaktívni v týchto rokovaniach tým, že by sme mali uznesenie o obsahu budúcej dohody s Mauretániou. Chcem vás o tom len informovať, aby ste vedeli, o čom budeme na budúce v Štrasburgu hlasovať. A to, čo my chceme dosiahnuť, je, že tieto dohody už od samotného začiatku stanovujú tie zásady, ktoré považujeme za dôležité aby sme zabezpečili, že sú mechanizmy pre ich ďalšie sledovanie, aby boli implementované tak, ako majú byť. Ale teraz v tejto konkrétnej dohode s touto malou západoafrickou krajinou, s Antomem Principa, hovoríme o finančnom príspevku EÚ a pre tento finančný príspevok máme, za tento máme 7 tisíc tón e, lodí vo vodách San Principe a Tome, ktoré lovia tuniaky. A táto dohoda ustanovuje, že takéto množstvo čl- lodí môže vyloviť najmenej 7 tisíc tón tuniakov, nie je žiadna horná hranica. A to znamená, že ak by táto flotila mala veľmi dobré šťastie v rybolove, tak by mohli loviť podľa tejto dohody ešte viac. A samozrejme to doplatiť potom. Ďalšia vec, ktorá by mohla byť zaujímavá pre tento parlament, je prístup parlamentu k hodnoteniu týchto dohôd pretože ak by sme mali schváliť túto dohodu, tak si myslím, že by bolo vhodné, aby sme ešte predtým mali prístup k hodnoteniam týchto dohôd, k tomu, ako fungovali v minulosti, ako sa prejavili. Keďže pred niekoľkými mesiacmi komisia rozhodla, že poskytne E, obmedzený prístup. Tieto e, informácie sú utajené a ja ako spravodajkynia tohto, správ, tohto stanoviska, aby som mohla plne ohodnotiť situáciu, potrebujem ísť na sekretariat pre rybolov, podpísať vyhlásenie, sedieť za zavretými dverami, nemôžem si robiť poznámky. Takže ja neviem, či aj toto stanovisko by malo byť utajené. Ja vám chcem len povedať, že si pamätám, čo som si čítala a tu som to uviedla v tomto stanovisku, že je to len teda na základe toho, čo si pamätám. Tie odrážky, ktoré tu vidíte, sú zhodnotenia, takže tie sú utajené. A Santome a Principe sú najmenej rozvinutá krajina a 74 ročného, ročných bielkovín je z rýb. Nemôže vyvážať žiadne ryby na náš trh z fitosanitárnych dôvodov, nesplňajú tieto podmienky, takže nemôžu vyvážať svoje ryby k nám. Mali sme dohodu z Principa Santome od roku 1984, vtedy sme mali prvú dohodu Avšak hodnotenie hovorí, že teraz možno viete, časť týchto dohôd o rybolove sa má zamerať na posilnenie e, rybolovných politik, správy, kontrol a podobne. A v hodnotení ste si mohli prečítať, že administratíva, výskum, vývoj národných politík je stále veľmi slabý. Je toto všetko je stále veľmi slabé. A ďalšia vec, ktorú sme tam videli, bolo, že tieto dohody sú určitým spôsobom dobré, pretože keď EÚ má dohodu s nejakou krajinou, tak to znamená, že žiaden Európa, nemo, že Európa nemôže mať súkromnú dohodu s nimi, sú proste chránené určitým spôsobom, ale pri hodnotení tejto konkrétnej sme sa dočítali, že niektorí európsky prevádzkovateľia lovia pod inými vlajkami v týchto vodách a to je nepriateľné samozrejme. Máme predsa túto E, doložku o e, exkluzivite a toto by sa nemalo diať. Ďalšia vec je, že v samotnej dohode sa hovorí, že tam majú byť, ja neviem, prístavné časti a majú tam byť poskytnuté možnosti zamestnania miestnych obyvateľov, ale nič z tohoto sa nestalo, žiadne návštevy prístavov, žiadne e, prístaviska a podobne, žiadna práca pre domáce obyvateľstvo. Keď hovoríme o stave e, zásob a o environmentálnom aspekte tejto dohody, tak niektoré e, e, ryby ako žraloky alebo tu nejaký modroplutve tu nejaký sú tiež predmetom záujmu a obav a podobne. Hodnotenie hovorí o tom, že Dohoda podporuje rozpočet, teda podporuje rozpočet tohto, tohto štátu. Príspevok k administratíve rybolovu, k správe rybolovu, na vytvorenie registra flotily a tak ďalej uskutočnili prvé kroky na vytvorenie satelitného systému, aby mohli sledovať e, e, lode v svojich vodách. A to celkové hodnotenie je také, že i keď pokrok bol slabý, v niektorých oblastiach sa dosiahol pokrok pomocou finančných prostriedkov z týchto zdrojov. Chcem povedať ešte dve veci k tomuto hodnoteniu. Poprvé si myslím, že sú to veci, ktoré vôbec nemajú byť utajované. Ja si myslím, že je to skutočne neha- nehanebné a neumožňuje to parlamentu odvieť svoju prácu. Ak chceme mať prístup k týmto informáciám, zvykli sme mať k ním prístup, takže je to skutočne niečo, voči čomu treba protestovať vo výbore e, pre rybolov a pokiaľ ide o hodnotenie, ktoré sa má realizovať, tak si myslím, že potrebujeme veľmi jasné kritérium pre to, ako vypracovať stanovisko k tomu, či tieto dohody fungujú tak, ako by mali, alebo nie. Keď ide o odporúčania, tak si myslím, že treba ešte veľa toho spraviť v otázke transparentnosti, napríklad celkového úlovku. Čiže malo by to byť niečo veľmi otvorené, veľmi transparentné a e, stretnutia spoločného výboru, výboru medzi Santope a Principe a všetky tieto krajiny dohovoru o partnerstve sa musia uskutočňovať a musíme naozaj sledovať, ako sa využívajú prostriedky na podporu tohto sektoru a všetky tieto dohody o zachovaní stavu rýb a hospodárenia musia byť dodržané. A napríklad v tejto dohode sa nedodržalo ustanovenie pozorovateľov na palube. To je tiež niečo, čo treba v budúcej dohode riešiť. A to isté sa týka aj doložky o exkluzivite. Ak je pravda, že európsky prevádzkovateľia pracujú v týchto vodách pod inou vlajkou, tak aj to treba riešiť. A my si samozrejme myslíme, že realizácia, vykonávanie tejto dohody by malo byť predmetom výročných správ posílaných parlamentu a rady, aby sme zabezpečili ich transparentnosť. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem. A tá, teraz dávam slovo pánovi Devovi. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyňa nadnesla niekoľko vynikajúcich pripomienok a neustále robíme, čo robíme. Takže mám e, otázku, pani predsednička. Ľuďom na Sao Tome a Principe dávame 2 milióny eur na výlov 7000 tón e, tuniaka. Čiže predpokladáme, že e, naozaj dostaneme, naozaj dostojíme do písmena e, tejto zmluve a teda naozaj bude to všetko v súvlade s literou zákona, tak sme to podpísali. A teraz mám otázku. Aká je skutočná hodnota 7000 tón tuniaka v EÚ? 245 miliónov eur. So we give them... Takže my im dáme 2 milióny eur a predáme to za 245 miliónov eur. That's why they're keeping the figures secret. A preto sú tie čísla tajné. Je to tak? Je to, e, je to správne? Je to férové? Je to vykoristovanie? Alebo čo? How can we justify? Ako dokážeme toto odôvodniť? Arsenis. Arsenis. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasím s pánom Devom, pokiaľ ide o čísla, možno, že ešte viac je tá trhová hodnota. Ale v každom prípade toto je len jeden z problémov. Vykoristovanie je jeden z problémov v tejto zmluve. Mm, ďalší problém a ďalšie veľmi dobré pripomienky pani Leven boli dobre sformulované. Títo ľudia potrebujú tie ryby na jedenie a my im zoberieme tie ryby. Teda tí malí rybári, ehm, teda respektíve tam tie veľké lode berú mm, ryby tým malým rybárom a nezlepšuje sa teda to udržateľný, ten udržateľný e, rybolov. A ten nadbytok neberieme a oni nemajú potom z čoho žiť. To, oni to potrebujú na prežitie, tie ryby. A Mali by sme sa zamerať eh, na to, čo ostáva potom, ako za, teda zaručia aj udržateľný rybolov a to sa snažiť eh, možno eh, upraviť zmluvne. That are responsible for surveillance of the implementation of the agreements do not meet. And this is... Uh... Samozrejme, treba implementovať dohody a toto sú štandardné problémy všade A teraz sa k tomu pripája aj otázka klasifikácie hodnotenia. Sú tam nové prekážky v práci parlamentu. A teda nemôžeme dať eh, súhlas, respektíve máme dať súhlas rok potom, čo už je to v platnosti. Takže to je skutočne dosť bordel. ak nemáme dohody s týmito krajinami, tak iné krajiny, kde je o mnoho menej udržateľná politika, tiež budú mať takéto dohody. Ja teda nie som proti dohodám, ale som sa to, aby sa radikálne zmenil do, obsah týchto našich dohôd. Jeden veľký aspekt tohto všetkého je a je to do vysokom záujme nášho výboru, aby tam bol pod, uh, čiarknutý vždy ten rozvojový aspekt tej dohode a mali by sme sa zamerať na túto dôležitú otázku nedostatočná udržateľnosť týchto dohôd. Naše záväzky pre rozvoj sa splňajú len nominálne, ak vôbec. Ďakujem pekne. A teraz si zoberiem slovo ja. E, ide o to, že sa o tome princípe vzhľadom na to, že teda ich vláda je proti korupcii a rozšírila svoju zónu exkluzívnych ekonomických aktivít. Táto krajina nemá prakticky cesty, univerzitu, je tam iba jedna stredná škola. Je to krajina, ktorá nemá pobrežné hliadky. Všetký systém, ktorý, všetko, čo toto vlastne obsluhuje túto časť, to je 16 ľudí a to je krajina, ktorá naozaj nemá žiadne prostriedky. A ja neviem, ako môžu oni kontrolovať, či takéto dohody budú rešpektované. Možno, že by sme mohli sa obrátiť na komisiu a spýtali by sa, aby sme sa spýtali, aké sú e, opatrenia na pomoc, na rozvojovú pomoc, aby sme pomohli napríklad tejto krajine vytvoriť kontrolný systém. Je pravdou, že tieto dohody e, vyvolávajú mnoho problémov a mňa to tak trochu trápi, lebo to sú skôr také opaky ako podpora rozvoju. Takže ja som chcela povedať toto. Myslím si, že to je krajina, do ktorej lieta raz do týždňa lietadlo z Lisabonu. To je veľmi izolovaná krajina. Je tam veľmi ťažké pristúpiť. Je to krajina, ktorá je vlastne neschopná kontrolovať. Čiže ja teraz dávam slovo komisii pán Aleksandrov. Ďakujem, vážená pani predsednička. Ja plne zdieľam váš opis situácie ostrovov São Tomé i Príncipe a nemám k tomu čo doložiť. Pokiaľ ide o prezentáciu pani Levin, ja osobne ju považujem za veľmi zaujímavú, pretože nám umožnila zdôrazniť tie body, kde nový protokol by mal priniesť svoj príspevok za účelom konkrétneho zlepšenia situácie. Ak mi umožníte viac túto časť rozvinúť, tak potom sa vrátim ešte aj k poznámkám ostatných poslancov. Naozaj hovoríme tu o dohode o Tuniakoch a tento protokol stanovuje možnosti, že vlastne, vlastne tam tieto uh, lode, rybárske lode budú mať referenčnú tonáž. A vo väčšine prípadov sme túto náš nedosiahli. To znamená, že my platíme za prístup k zdrojom, pretože e, ryby, e, lode, ktoré lovia e, nejaký, buď idú od pevniny k moru, alebo naopak, aby mohli pracovať, teda loviť ryby, musia disponovať veľkým priestorom a práve preto sa snažíme uzavrieť e, dohody o rybolove s pobrežnými krajinami. To je, pokiaľ ide o prístup. Druhý prvok je jasné, že my, komisia, musíme, keď sa snažíme rokovať s tretími krajinami, a najmä s krajinami, ktoré nedisponujú infraštruktúrami, ktoré by umožnili adekvátne sledovanie aktivít našich lodí. My to musíme robiť tak, že, že vlastne tá sektorová podpora, tá časť peňazí, ktorá je určená na rozvoj e, sektora rybolovu, by, bo, aby bola skutočne e, kanalizovaná do tohto sektora vy ste ľutovali skutočnosť celkom správne, že úrady v São nedokážu kontrolovať tieto aktivity. Tam plne súhlasíme, aj vy ste to povedali, pani predsednička, že tam neexistujú pobrežné hliadky a my sme prostredníctvom tohto protokolu, ktorý už expiroval, my sme prispeli k tomu, že v São Tome sa poprvýkrát vytvoril systém e, práve takéhoto dohľadu. To je obrovská zmena vzhľadom na situáciu, v ktorej sa táto krajina nachádzala. VMS to nie je všetko, vy ste povedali, ale VMS umožní zastaviť aktivity lodí EÚ a iných, ak budú vlastne vybavené príslušnými zariadeniami. To znamená, že úrady v Santome budú mať obrazovku, budú mať obraz o trase lodi EÚ a to umožní istú extrapoláciu, pokiaľ ide o ten výlov, ktorý tieto lode deklarujú. A pochopíte, že takýmto spôsobom dáme miestnym orgánom možnosť, aby kontrolovali aktivitu týchto lodí. Dúfame, že s novým protokolom budeme aj naďalej financovať tieto aktivity, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj rybolovu. Ďalší bod. Hovorili ste o pozorovateľoch. Chcem vás upozorniť na to, že text protokolu a jeho príloha hovorí, že pozorovatelia môžu nastúpiť na loď e, iba na žiadosť úradov São Tomé. Doteraz však bohužiaľ úrady São Tomé ešte nikdy nenalodili pozorovateľov a ja viem, prečo je to tak. Pretože jednoducho nemajú pozorovateľov, nedisponujú pozorovateľmi. Takže treba na túto otázku, ktorú sme mi nepočuli, lebo nebola povedaná na mikrofón, na ňu nebude pán odpovedať. Takže v budúcom protokole, pokiaľ ide o sektorovú podporu, môžeme už pripraviť opatrenia, aby pozorovatelia boli vzdelávaní a aby mohli byť nalodení. A teraz proteínový aspekt. To je veľmi dôležité, ale chcem pripomenúť poslancom, že lode, ktoré lovia tuniaky, nelovia tam, kde lovia tieto remeselnické e, loďky drobných rybárov. Lovia mimo. To znamená, že keď budeme mať VMS plne funkčné, tak to môže overiť, byť overené v hoci ktorom okamihu a cieľom lodí e, Európskej únie sú ryby tuňakovité a to nemá nič spoločné s tým remeselníckým e, výlovom malých rybárov, e, ktorých úlovok prispieva k zvýšeniu proteín, príjmu proteínov u obyvateľstva. Ďalší bod je E, lode miestných námorníkov. My sme sa stretli s úradmi e, Sao Tome a požiadali sme ich, aby navrhli, aby vlastne posádky Sao Tome sa naloďovali, ale oni dali prednosť regionálnemu prístupu k tomuto, napríklad, e, aby boli tieto posádky s pôvodom z AKT s istým percentom e, občanov São Tomé i Príncipe. Je jasné, že protokol, tak ako bol vyrokovaný v minulosti, alebo aj tie protokoly, ktoré existovali v minulosti, musia byť vylepšené a my dúfame, že a ani ich nemôžeme považovať za všelieky, ale tieto protokoly sa situujú vlastne do tej časti, kde teda sa musíme zaoberať tým, čo treba robiť, dohody, protokoly, aby sme prispeli k rozvoju sektoru rybolovu, čo môže priniesť konkrétnu hodnotu a zlepšenie, kvalitatívne zlepšenie. Plne chápem znepokojenie, ktoré tu vyjadrili viacerí poslanci ohľadne klasifikácie, ale určite si viete predstaviť, že to nie je otázka, a rozhodnutie, ktoré som ja osobne prijal, je to jednoducho tak. A ja budem tlmočiť mojim e, nadriadením obavy e, poslancov v tejto oblasti. Nie sú to nové obavy, už tu zazneli. To je na teraz všetko. Pani Lovin, teraz vám dávam slovo, aby ste uzavreli diskusiu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj všetkým kolegom za ich vyjadrenia, pripomienky, poznámky. Všetky z nich zdieľam. Ďakujem aj pánovi Aleksandru z komisie za tú dôveru v lepšie dohody v budúcnosti. Jas, mne nebolo jasné, ako komisia zaručí, že implementácia bude lepšia v budúcnosti. Myslím si, že táto otázka transparentnosti ročných správ, spoločných stretnutí výborov je niečo, čo treba naozaj riešiť, tak aby sme mali istotu, že komisia má veľmi dobré záujmy, úmysly a že tie sa naozaj naplňajú. Mňa troška metie tá otázka pozorovateľov. Ja viem, že nemám čítať zhodnotenia, ale tam sa hovorí, že doteraz neboli mobilizovaní žiadni pozorovateľi. A To bolo zdrojom nespokojnosti pre Santope Principe a ich e, orgány i keď je samozrejme ťažké pre prevádzkovateľov lodí u, e, dopredu vedieť, kedy vstúpia na tú hospodárskú pôdu, ale jednoducho to hodnotenie e, to ukazuje, že nedokážeme informovať orgány Santome e, v princípe dostatočne na čas a Santome sa na to stiažovalo. A pokiaľ ide o poznámku pána Devu k tej samotnej hodnote, rýb. Tu hovoríme o najmenej rozvinutej krajine, hovoríme o krajine, ktorá má nejaký prírodný zdroj v mori, ale nedokážu plniť fitosanitárne podmienky na vývoz tohto bohatstva do EÚ. Takže ja by som tiež povedala, že jedna z kľúčových priorít pre tú odvetvovú podporu by malo samozrejme byť samozrejme monitorovanie a kontrola, to je veľmi dôležité v tejto oblasti, ale aj podpora infraštruktúry, tak aby títo ľudia dokázali vybudovať svoj vlastný e, rybársky priemysel, odvetvie. A to je aj v tom správe zdôraznené, že rybolov je dôležitým zdrojom zamestnanosti a že sa dá a môže ďalej rozvíjať aj v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. I think there is an important point. Myslím si, že je tu aj dosť veľa nedorozumenia. Vy ste nám povedali, že Santome nemá pozorovateľov a v správe sa hovorí, že sa nemôžu vylodiť. Takže nie je to nejaké veľké protirečenie? Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že som v predchádzajúcom vystúpení zabudol na transparentnosť je pravdou a treba to uznať, že v minulosti nám tú transparentnosť chýbala. A to, čo sme my predpokladali a aj pani Levin to kritizovala, E, pokiaľ ide o Pacifik a pri hľadaní e, mierových riešení, pokojných riešení, aby sme nevytvorili zmiešanú e, komisiu. My sme v mojom servise plne súhlasili s tým, že to všetko treba rešpektovať a už bolo povedané minulý rok, že to robíme systematicky, očakávame výročnú schôdzu zmiešaného výboru, E, čo je o to dôležitejšie, že sa to týka práve tejto zmiešanej komisie, ktorá musí robiť výročné hodnotenie o e, plnení tejto sektorovej pomoci. Bez toho nemôžeme jednoducho sledovať hodnotenie. Plne súhlasím s pani Leven. A pokiaľ ide o pozorovateľov, pripomínam, že e, text prílohy E, tam sa hovorí, že to je na žiadosť São Tomé. Ako to môžeme si vysvetliť? Ak niekedy São Tomé existujú k tomu dispozície, ak si São Tomé uvedomí, že, alebo si všimne, že lode odmietajú nalodenie pozorovateľa, tak e, riešenie bude jasné pre budúce obdobie. Jednoducho nebude, im nedajú licenciu a takto E, budú sankcionovať tie lode, ktoré odmietnú nalodenie e, pozorovateľov. Je tu ošetrená teda možnosť mať pozorovateľov. Veľmi zaujímavá je poznámka pani Levin o prioritách, ktoré musia byť stanovené v rámci sektorovej podpory, ktoré by mali e, prispieť k zlepšeniu fitosanitárnych podmienok, aby export rybných výrobkov zo São a Principe mohol mohlo smerovať aj do, na územie EÚ. O tom treba diskutovať s nimi a myslím si, že to je niečo, čo si zaslúži podporu. Treba o tom samozrejme rokovať, lebo celá táto práca sektorovej podpory e, sa musí odviesť v budúcej zmiešanej komisii, aby sme vlastne mali konkrétne výsledky, ktoré môžu prispieť k rozvoju e, tejto oblasti. To sú moje posledné reakcie na posledné poznámky. Ďakujem. No a lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 30. marec poludne. Hlasovať budeme 2. mája. Bod 17 programu. Financovanie posilnenia infraštruktúr priehrad v rozvojových krajinách. Náš kolega Nirž Deva pripravil návrh správy o výzvach v oblasti riadenia a spravovania vody, potravinovej bezpečnosti a dohľadu nad obyvateľstvom v oblastiach ľadovcov v Himalájach v kontekste klimatických zmien a e, neistoty spôsobenej e, topením ľadovcov tu na darcovia fondov, ktorí e, vlastne sa zaoberajú týmito otázkami, vyvolávajú isté sociálne, environmentálne otázky aj v sektore infraštruktúr. Pán Deva, nech sa páči, dám vám slovo. E, predstavte vašu správu. You, Ďakujem, pani predsednička. Táto správa má za sebou veľké obdobie dozrievania, je to o životnom prostredí rozvoji. A, teda, takto to začalo, teraz je to o posilnení štruktúr priehrad, pretože a, pôvodne teda výbor pre životné prostredie si povedal, že to je ich a, vec a vývoj pre, výbor pre rozvoj k tomu nemá čo dodať, takže nebolo jednoduché získať si podporu pre túto správu, ale tá vec je dosť jednoduchá. E, ľadovce vo veľkých v hornatých oblastiach vrátane Himalaj veľmi rýchlo sa topia. Netopia sa veľmi rýchlo per se len v dôsledku globálneho oteplovania. Môže to byť v dôsledku globálneho oteplovania, to určite prispieva, ale hlavný nespochybniteľný dôvod, príčina, prečo ľadovce sa topia rýchlejšie, než sme očakávali, je eh, sáca no, z, zo ako čierne, e, čierny uhlík, takže mnohé krajiny v e, e, Ázii palia drevo, aby kúrili, aby varili a tento dým sa dostáva do povetria a malé čiastočky čierneho uhlia sa ukladajú na snehu a viete si asi predstaviť, čo sa stane, keď sa slnko na, e, keď slnko narazí na tú, tú čiernu, čiže ide to priamo do toho snehu a v dôsledku toho sa e, urýchlenie e, topí sneh, zbiera sa voda. A pani predsednička, nie je to len okolo tých priehrad, ktoré vybudovali ľudia, ale sú tam aj priehrady, ktoré vytvorila príroda a vôbec e, nie sú brehy posilnené, alebo tie priehrady nie sú posilnené, jednoducho sú to prírodzené uh, e, rokliny, kde sa zozbierala voda v obrovských množstvách. A um, urobili sa veľmi dobré výskumné práce, napríklad Isimot a ďalší, napríklad v Nepáli a v ďalších krajinách. A poukázali na to, že je asi 200 takýchto priehrad v regióne, ktoré by sa mohli kedykoľvek pretrhnúť, pretože sú to skutočne len prírodné hrádze a sú tam veľké morény, nikto tie hrádze nestaval, nazbieralo sa tam obrovské množstvo vody a keď tá voda ide dolu, tak sú potom tie eh, prudké záplavy ktoré môžu strhnúť všetky obce, všetky e, dediny na dolnom toku. A zrýchluje sa to, nikto to neberie na vedomie, až do nedávnych e, záplav v Pakistane, Nepál, Pakistan, Himalajský región, sú ešte aj v regióne zemetrasení. A ak by sa tam udialo také zemetrasenie ako teraz v Japonsku, tak e, tá katastrofa bude nepredstaviteľná. Not only will the waters... Nielen sa úplne stratia vodné zdroje, stratia sa dediny a videli sme, čo sa udialo v Pakistane. Dalo sa tomu predísť, dalo sa to predvídať a nič sme s tým neurobili. A nie je to len nejaká náhodná otázka, pretože ak by sa toto udialo, tak tie e, rieky, ktoré živia ten región, živia 1,5 miliardy ľudí veľké rieky v Ázii. A oni zmenia svoj tok a bude to mať obrovský dopad na polnohospodárstvo v tomto regióne. A ide o miliardy ľudí, ktorí budú hľadovať. Čiže je tu kombinovaný účinok zemetrasenia, teda potenciálneho zemetrasenia, prelomenia hrádz, rýchleho topenia ľadovcov. A potom je tam to čierne uhlie a nikto s tým nič nerobí. Ale najhoršie, e, pretože toto je región, ktorý e, teda pozostáva z Butanu, Nepálu, Pakistanu, Indie a Číny. Ja som ten región helikopterov navštívil vo výške 18 tisíc stôp, aby som videl teda, o čom to tu hovoríme. Nikto nesedí za stolom, aby sa prediskutovala táto téma vody, priehrad, hrác, lebo Pakistanci, Indie, in, Indovia a Číňania si nikdy nesadnú za jeden stôl. Takže myslím, že je na čase, aby nejaká medzinárodná agentúra, možno pod zaštitou OSN, zorganizovala takúto nejakú schôdzu, kde sa o tom bude diskutovať. Nie je to niečo, kde by EÚ mohla byť hostujúcou krajinou, pretože ľudia si položia otázku, že čo do čerta to má z EÚ, ale mohli by sme pomôcť OSN, aby takéto niečo vytvorili a máme tú výskumnú organizáciu, kde sú skutočne dobrí norskí, švedskí a európsky vedci e, z tohto regiónu, ktorí teda vypracovali množstvo správ a nikto im neprikladá pozornosť vzhľadom na regionálnu politiku Číny, Indie, Pakistanu. Takže stojíme pred hrozbou, ktorá je asi stokrát horšia než to, čo sme videli v Japonsku. A ja chcem začať diskusiu o tom, ako tomu predísť. Ako predísť tomu, aby sa to stalo, pretože inak milióny, milióny ľudí zahynú a zahynú hladom. A, takže som naozaj veľmi e, rád, že mi výbor umožnil napísať túto správu a začať tento dialog. Ďakujem pekne. Pán Arsenis, máte slovo, nech sa páči. Merci beaucoup. Um, it's Áno, e, to černé uhlie je otázka, ktorú sme neriešili. Je to dôležitá otázka. Je to naozaj škoda, že nemôžeme mať správu na túto tému. To, že máme správu o tých hrádzach, nás núti zahrnúť e, aj túto tému, ale naozaj je veľmi zaujímavé, veľmi rozumné, ako to čierne uhlie bolo zakomponované do tejto správy. A samozrejme, jeden z účinkov sú práve tie záplavy. Ale musíme hovoriť, musíme vynaložiť globálne úsilie aj v oblasti boja proti klimatickým zmenám, Čiže musíme tento aspekt zdôrazňovať. A súhlasím s systémom včasného varovania, je tu mnoho krajín. Japonsko malo veľmi dobrý e, systém včasného varovania pred tsunami, ale nebolo to dostatočne efektívne. A mnohé krajiny jednoducho nemajú peniaze na vytvorenie takéhoto systému, takže mali by sme mať nejaký globálny systém včasného varovania pre tie krajiny, ktoré nemôžu za to platiť. To neznamená, že ak si to nemôžu dovoliť, nemali by byť chránené pred takýmito katastrofami. A ja mám mnohé myšlienky súvisiace s touto myšlienkou hrádz, ale zatiaľ ostanem tu. A chcem podporiť potrebu konania v eh, boji proti tomu černému hľu. Madame Levine. Pani Levin, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán Deva za to, že ste sa ujali tejto dôležitej témy. A ja by som chcela veľmi podporiť to zameranie na čierne uhlie, uhlík a na to, ako to urýchľuje topenie ľadovcov, to je niečo, čo sme ešte v dostatočnej miere neriešili. A chcem poukázať aj na to, že e, environmentálny program OSN žiadal, aby expertný panel pripravil správu k tejto otázke a bolo to zverejnené len nedávno, volá sa to integrované hodnotenie čierneho uhlíka a ozónu. Je tam mnoho návrhov na to, ako znížiť tento negatívny dopad a samozrejme aj EÚ tam zohráva svoju úlohu ako hnacia sila pre implementáciu opatrení v tejto správe v rámci rôznych medzinárodných dohovorov a v dialogu s rozvojovými krajinami, napríklad, e, napríklad šporáky, ktoré majú čisté spalovanie, alebo rôzne filtre, alebo zabranenie e, spalovania polnospodárskeho odpadu pod holým nebom, odpadové hospodárstvo a podobne. To sú všetko veľmi dôležité témy, otázky, ktoré treba riešiť. Správa tejto, názov tejto správy je možno troška zmetočný, e, pretože je tu samozrejme tá otázka tých prírodných e, priehrad a ich stien, ktoré treba posilniť. Potom je tu tá otázka budovania priehrad na rôzne účely, čo ja viem, zavlažovanie voda, elektrárne a podobne. A nesmieme ani zabu- aj zabudnúť na to, že táto otázka zahrňa to, že existuje, existujú zistenia nezávislej komisie o prehradách, komisia Svetovej banky v roku 2000 a tieto závery sú možno tiež zaujímavé pre túto správu. Je tu niekoľko problémov s veľkými priehradami a sú tu uvedené aj zásady pre výstavbu priehrad a ja si myslím, že my za zelených by sme chceli navrhnúť pozmenujúci návrh, ktorý by zaručil, že Európska investičná banka dodržiava tieto zásady, tieto usmernenia, ktoré pripravila Svetová komisia o priehradách. Ďakujem. Pre priehrady ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo komisii, ktorú zastupuje pán Kojec. Možno som to zle vysvetlila. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán Deva za to, že ste pripravili túto správu. Táto správa poukazuje na rastúcu hrozbu, ktorá je nová v tom, tejto diskusii na medzinárodnej úrovni. Uvedomujeme si tieto nové hrozby, hlavne v oblasti e, bohato osídlených oblastí alebo v Amerike, v Andách, Máme viacej regiónov, ktoré sú ohrozené e, týmto potenciálnym e, ľadovcom a jeho topením. Pokiaľ ide o váš návrh, ktorý ste práve urobili, navrhli ste, aby sa niečo spravilo v rámci OSN. My si myslíme, E, že je to tak, naozaj mi sa tu spomenul aj dohovor o zmene klímy, o možnostiach znižovania prírodných, dôsledkov prírodných katastrof. My už pracujeme v týchto oblastiach a snažíme sa upozorniť na tieto nové ohrozenia už v rámci novej e, debaty. EÚ prijala stratégiu na podporu e, v rozvojových krajinách a tu sa snažíme riešiť túto situáciu ako základ našich rozvojových stratégií. Zameriavame sa na štyri prioritné oblasti, regionálny prístup, dialog, integrácia do e, národnej rozvojovej stratégie, ako aj snažíme sa riešiť koordináciu medzi rôznymi stratégiami EÚ. Presne pokiaľ ide o Áziu a Latinskú Ameriku, nemáme zatiaľ nejaké iniciatívy na znižovanie rizika prírodných katastrof. Zatiaľ je to v strategickom materiáli programe krajiny. Potom je tu druhý súbor politík, a oblasti, ktoré nám umožňujú riešiť túto problematiku a to je naša spolupráca v oblasti udržateľného vodného hospodárstva. My si myslíme, že je to skutočne kritická oblasť, ktorú treba e, riešiť. Možno to nie je niečo špecifické, Možno by bolo lepšie to riešiť v širšom rozsahu um, hospodárenia v povodí. Je tu existujúci uh, rámec, ktorý treba ďalej rozpracovať a samozrejme regionálna spolupráca je kľúčovým prvkom v tomto rámci. Máme už aj v našej spolupráci programy ochrany pred záplavami. Potom je tu tretia oblasť politík, ktorá sa týka klimaty, zmeny klímy a to je prispôsobovanie sa na jednej strane, kde sa e, zaoberáme otázkami hospodárenia v povodí. Potom je to sektor lesného hospodárstva, e, pálenie biomasy a príčiny týchto emisí, potom na strane zmierňovania aj my sa zaoberáme tým, ako znížiť tieto emisie a ako na medzinárodnej úrovni zabezpečiť, že aj naši partnery príjmú podobné prísne politiky a politické rámce. Ešte na záver by som chcel spomenúť jeden konkrétny nástroj, s ktorými robíme, a to je Aliancia globálnej zmeny klímy. Máme už program v Nepále na adaptáciu a v roku 2011 uvažujeme aj o práci v Butane, ale doteraz naše kontakty a naše kontakty s Butanom práve smerujú k tomuto integrovanému prístupu a k zmierňovaniu e, ohrozenia z týchto prírodných e, priehrad napríklad. Potom sú tu návrhy našich delegácií v regióne, ktoré hovoria o možnej spolupráci s e, Isimold inštitútom, ktorý ste spomenuli v svojej práci. Je to činnosť, ktorej pokračujeme a myslíme si, že do leta by sa nám mohlo podariť získať údaje o krajinách, o inštitútoch, inštitúciách, ktoré by mohli byť zahrnuté do tohto programu. A potom to DCCA, to je tá Aliancia pre globálnu zmenu klímy, tak uvažujeme o zvýšení väzie medzi prispôsobovaním sa v klimatickej zmene a E, pozeráme sa na tieto dve témy ako na nezávislé oblasti zásahu a tieto väzby sú veľmi jasné a potrebujeme sa dostať dopredu a podporiť e, partnerské krajiny, aby e, sme dosiahli širší prístup v otázkach riešenia zmeny klímy. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pán Deva. Nech sa páči, pani spravodajkyňa. Ďakujem. Som veľmi príjemne prekvapený tým, čo, e, to tu, čo tu zaznelo, aj najmä z úst komisie. Keď som začal na tejto práci, tak ma to úplne fascinovalo a nevedel som prestať. Samozrejme, to všetko súvisí s rozvojom, aj keď sa to možno tak nezdá. A potrebujeme sa dostať dopredu a ja dúfam, že niekto vo výbore napíše na túto správu. A dúfam, že vo výbore pre životné prostredie e, by sa mohli k nám pridať, pretože je veľmi dôležité, aby sme mali jasno v týchto veciach skôr, než nastanú a mali by sme e, pracovať viac v oblasti prevencie a mali by sme sa snažiť vyriešiť problémy, ktoré, aby sme nemuseli riešiť problémy, ktorým sa dalo zabrániť. Ale vy to tam už máte a mysleli ste na to, hovorili ste s Butanom, takže by som chcel vyzvať mojich kolegov vo výbore, aby prišli s čo najväčším počtom pozmenujúcich návrhov k správe. A ja požiadam pána Robinsona Krsta, aby sa s vami, s komisiou porozprávali o tom, ako by sme mohli dopracovať, zlepšiť túto správu, aby bola dobrá, aby bola akceptovaná nad rámec, ktorý má teraz. Aby sme mohli začať útočiť alebo poháňať ľudí k tomu, aby sa niečo stalo, udialo. Ďakujem veľmi pekne. Mám otázku k lehote pozmenujúcich návrhov. V programe sa hovorí, že je to 24. marec, ale myslíme si, že tu došlo k predlženiu lehoty. Takže bolo to pozmenené a ja som vám práve chcela len povedať, že termín je 11.4. na poludnie. Čiže 11. apríl na poludnie. 21. maja sa bude hlasovať o správe, takže máme ešte trocha času. A teraz prejdeme k bodu 18 nášho programu. To je e, spoločná poľnohospodárska politika do roku 2020 e, v oblasti, e, za, teda zásoby v oblasti prírodných e, zdrojov. To je zásadná otázka pre budúcnosť SPP. Komisia zverejnila v polovičke novembra oznámenie, e, ktoré je predmetom iniciatívnej správy, ktorú pripravil výbor Agri, náš kolega Kriton Arzenis, je spravodajcom výboru pre rozvoj ohľadne e, tejto správy. Takže, pán Arzenis, dávam vám slovo, aby ste predložili vaše stanovisko. Ďakujem, pani predsednička. so we'll try... Je nás tu už len veľmi málo, takže pokúsim sa stručne. Je známe, aký je rozsah kumulovaných negatívnych dopadov spoločnej poobzorskej politiky v, rozvoj, v rozvojových krajinách. Dá sa povedať, že len málo z našej SPP nebolo škodlivé pre rozvojové krajiny. Je pravda, že sa to v priebehu času znižovalo vďaka reformám, ale ešte stále je tu negatívny dopad. A jedna vec musí byť jasná a síce, že musíme mať politiku neškodiť rozvojovým krajiná musíte byť súčasťou SPP. SPP je interná politika EÚ, ale keď ju plánujeme, musíme mať na pamäti, že nesmieme poškodiť ľuďom inde na svete. Takže musíme začať eh, odburávaním našich exportných dotácií a produkčných dotácií. To je náš záväzok v rámci VTO. Niektoré z tých dotácií súvisia s právom členských štátov Je to klauzula v eh, prístupových dohodách. A takže je tu prechodné obdobie, aby tieto členské štáty prešli na iné plodiny kde nemajú klauzulu ochrany a sú potrebné stále dotácie. E uh, a môžeme sa teda odkloniť od dotácií produkcie alebo exportu. Musíme samozrejme zahojiť aj rany, ktoré sme spôsobili vo svete našou obchodnou politikou, takže SPP nie je politika, ktorá môže obsahovať opatrenia priamo ovplyvňujúce iné krajiny. Ale čo môžeme urobiť je zahojiť rany. Môžeme využiť našu obchodnú a rozvojovú politiku a s tým môžeme naozaj urobiť veľa dobrého. Zabezpečiť potravinovú bezpečnosť pre najmenej rozvinuté krajiny, pre krajiny, ktoré sú čistými dovozcami potravín, e Takisto musíme obmedziť e, e, overanie o pozemky, čo je tiež veľký, veľkou hrozbou. A naozaj musíme zabezpečiť e, prístup k osivám alebo k špecializovaným pesticídom a tak ďalej. Ďalšou veľkou hrozbou ktorá bola zretelná v poslednej potravinovej kríze, je špekulácia. Veľké finančné inštitúcie nešpekulujú len o, ohľadne štátnych dlhov, ale aj ohľadne e, potravinových cien a v roku 2008 to spôsobilo najväčšiu produkciu obilia, obilnín a potravinová kríza v dôsledku vysokých cien obilnín bola e, teda citeľná a my by sme mali ísť príkladom. V prvom rade by sme mali e, riešiť e, špekulatívne útoky na domácich e, trhoch v EÚ. Mali by sme mať domáce dražobné trhy pre poľnohospodárske produkty, čiže mali by sme izolovať naše trhy pred špekuláciou a teda mohli by sme ísť príkladom, ako sa to dá urobiť v globálnom meradle. A napokon Šiestý bod sa týka Mercosuru, medzinárodná obchodná dohoda medzi krajinami Mercosuru a EÚ. Krajiny Mercosuru sú Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguaj. A ktokoľvek sa pozrel na dopadovú štúdiu komisie, tak vie, že je to skutočne zničujúca dohoda, pokiaľ ide o životné prostredie a e, polnohospodárstvo v obidvoch krajinách. No a je to devastujúce pre Amazon. A to vzhľadom na rastúci dopyt aj hovedzieho dobytka z týchto krajín, hovedzieho mesa. E, dochádza potom k nelegálnemu odlesňovaniu, k nelegálnemu priemyselnému e, polnohospodárstvu. A má to obrovské dopady na vidiecké spoločenstva a obrovský dopad aj pre európskych farmárov. Takže na toto sme sa museli obmedziť E, vzhľadom na e, teda obmedzený počet znakov tejto správy, ale samozrejme privítam pripomienky kolegov. Ďakujem pekne. Pani Keller, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne a ďakujem za správu, ktorú naozaj vítame ako zelený. A samozrejme je tam ten hlupý limit na počet slov, ale Dá sa to krásne rozšíriť podmenovacími návrhmi a to určite využijem, pretože sú veci, ktoré by sme chceli dodať, aby tam bol napríklad väčší e, odkaz na životné prostredie. Takisto môžeme tam dodať tie legislatívne návrhy KAP, čo je tiež dosť e, podstatné. Treba spomenúť, že by sme sa nemali spom- e, sústrediť len na export a na krmenie sveta, ako ešte stále je v súčasnom návrhu Mm, takisto je tam potom odkaz na klimatické zmeny, keďže polnospodárstvo zodpovedá za 40 skleníkových plynov momentálne. No a potom sú tam tie zabezpečujúce klauzuly a tak ďalej a tak ďalej. Takže môžeme sa zavisieť nad tým, ako tam pár myšlienok doplní do tohto stanoviska. A myslím, že najdôležitejšou vecou v celej diskusii je, že by sme nemali túto diskusiu nechať len vo výbore pre rozvoj. No, je nás tu pár a možno nie všetci sa dohodneme, ale ešte stále musíme našu agendu vnášať a vniesť aj do polnohospodárskeho výboru, pretože to je gestčný výbor, aj pokiaľ ide o legislatívnu diskusiu a pokiaľ ide o texty reformy SPP, takže musíme zvyšiť povedomie, musíme budovať o svetu, aké sú tam rozvojové otázky, globálne otázky, pretože aj komisár pre poľnohospodárstvo si asi neuvedomuje, že aký toto má dopad na svet mimo EÚ, takže my musíme robiť tú osvetu, musíme vytvoriť prepojenie medzi týmito dvomi výbormi v mene politickej koherentnosti a musíme sa pokúsiť ich zapojiť, aj ich témy zapracovať a výbor pre polnospodárstvo by sa mohol tiež podielať, prispieť na našom vypočutí eh, v júni, ktorý, ktoré sa bude týkať potravinovej bezpečnosti. Takže samozrejme je to eh, akcia, interakcia. Mm, máme túto dobrú diskusiu, ale samozrejme eh, chceme presazovať naše myšlienky v iných výboroch, v tomto prípade výbore pre polnospodárstvo, aby aj náš hlas bol vypočutý. Ďakujem pekne. Ďakujem. A slovo má zástupca komisie pani Montero Melis. Pani predsednička, dobrý deň. Ja e, vystúpim za komisiu. Dámy a páni poslanci a poslankyne, ja sa dotknem štyroch bodov spomedzi mnohých stanovísk tohto výboru. Najskôr tu máme otázku dopadu SPP na rozvojové krajiny, otázku bezpečnosti potravín v prepojení na SPP, otázku špekulácií a regulácie eh, trhu s derivovanými a miestnymi produktami a nakoniec spomením otázku vyhodnotenia dohody o slobodnej voľnej výmene s krajinami Mercosuru. Článok 208 zmluvy vyžaduje od Únie, aby brala do úvahy ciele rozvojovej spolupráce pri aplikovaní tejto politiky ako celku a najmä tých politik, ktoré sa týkajú rozvojových krajín, a koherentnosti rozvoj, koherentnosť e, rozvojovej politiky zahrania aj princíp neškodenia, o ktorom hovoril aj pán Arsenis. V tomto duchu a v súlade so záväzkami ohľadne lepšej regulácie komisia teraz pripravuje do, dopadovú analýzu tejto spoločnej poľnohospodárskej politiky a najmä poľnohospodárskej politiky a dopad na obchodné vzťahy s rozvojovými krajinami. Komisia by bola šťastná, keby mohla byť informovaná o prvkoch alebo štúdiách, na, na základe ktorých sa hodnotia negatívne dopady tejto politiky na poľnohospodárstvo rozvojových krajín. Vzhľadom na heterogénnosť rozvojových krajín my sme my máme čoraz e, viac problémov overovať pomedzi tie obrovské dôkazy, údaje o negatívnom dopate SPP na rozvojové krajiny. V skutočnosti e, výsledok roz, reformného procesu, ktorý začal v roku 1992 ohľadne zníženia rozdielov e, v oblasti európskej podpory tejto poľnohospodárskej politiky. Európa tam nebola tým vplyvným e, faktorom pri určovaní cien. Dnes Únia je v situácii PlayStake, teda títo operátori jednoducho musia príjmať také ceny, aké sa tvoria na hlavných trhoch. A pokiaľ ide o rámec našich dopadových analýz, do roku 2020 by malo dôjsť k, redukciu, k redukcii európskej produkcie, e, k nárastu importu a k nárastu cien. A to potvrdzuje, že e, táto situácia bude e, pretrvávať aj do budúcnosti. Pokiaľ ide o podporu exportu, tak samozrejme Európa Európska únia navrhla zrušiť e, niektoré e, veci do roku 2013 e, za predpokladu, že ďalšie krajiny príjmú ekvivalentné opatrenia. Pokiaľ ide o globálnu alimentárnu situáciu v kontexte nárastu dopytu, SPP si dala za cieľ udržať reprodukčnú kapacitu, ale aj tam podmienky nie sú veľmi priaznivé, pretože poľnohospodárstvo je akýmsi prekurzorom poskytovania e, verejných e, majetkov a environmentálnych majetkov alebo produktov. Takže ak SPP prispieje k všeobecnej globálnej bezpečnosti potravy, treba sa vyhnúť istým úchylkám alebo odchylkám v neprospech rozvojových krajín. Pokiaľ ide o špekulácie, tak špecifické aktivity na dohľad a transparentnosť trhu s, agri- s poľnohospodárskej výroby. Hlavné veci boli oznámené v správe o agroalimentárnom reťazci a komisia sa už vyjadrila aj k derivovaným výrobkom, pričom sa očakávajú špecifické návrhy e, tento rok Mm, posledné oznámenie o základných prvkoch a surovinách v rámci G20 sa týka aj poľnohospodárstva a bezpečnosti zásobovania potravinovými výrobkami. Pokiaľ ide o trhy akéhokoľvek charakteru, obnovenie ich rozvoja je iniciatívou tých operátorov, ktorí sú najlepšie umiestnení, majú najlepšiu pozíciu na e, takúto činnosť. E, pokiaľ ide o podporu e, iniciatív miestneho zástobovania, takisto iniciatívy e, výrobcov, využívanie riadenia rizika pre poľnohospodárov, to všetko je už obsiahnuté vo vidieckom rozvoji a bude to revidované v rámci prehodnotenia ref, rámca reforiem a ešte voľná výmena s krajinami Mercosuru, a teda dohoda, tá už bola niekoľkokrát prehodnotená. E, preskúmanie udržateľnosti, ktorú e, vykonali externý porad, externé zdroje pre komisiu, je zdrojom veľmi dôležitých poznatkov. Jej cieľ je e, vyhodnotiť dopad a dôsledky dohôd a prijať adekvátne iniciatívy. Komisia má isté návrhy k tomuto k tomuto hodnoteniu a už ich aj predložila. E, toto hodnotenie e, udržateľnosti e, je podporovaný sektormi a týka sa jednotlivých sektorov, najmä poľnohospodárstvom a bude to začlenené do dopadovej štúdie reforiem. Takže to je niekoľko pripomienok k niekoľkým bodom vášho návrhu stanoviska. Ďakujem. Pán Arzenis, dáva vám slovo na záverečné slovo. Madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička. On the export subsidies I was... Čo sa týka exportných dotácií, to ma prekvapilo, že komisia e, nemá jasno v ich odbúraní. Ja som myslel, že to už je úplne mimo diskusie. Vidím, že komisia hovorí, že musia byť rovnaké eh, kroky aj od ostatných hráčov, no ale nie je tu jasné prepojenie medzi tým, čo povedala komisia ohľadne sporných eh, dotácií a bez potravinovej bezpečnosti v EÚ. Eh, akumulovaný negatívny dopad SPP bol dobre sformulovaný, ako som už spomínal, je to v správe. Dopad sa znižoval podstatne, ale ešte stále tu ten dopad je. A keď nie je úplne jasné, čo sme urobili, a ja by som to teda chcel vedieť od komisie, čo sme urobili na zahojenie tých rán, ktoré sme spôsobili, môžem povedať, že dobre, ten dopad je teraz o mnoho menší, ale čo sme urobili, aby sme odčinili to, čo sme urobili? No a tu sa to otázkou snaží tá správa zaoberať, ehm, prosím som, koherentnosti, rozvoje politiky, ak nemôže konať SPP eh, mimo EÚ čo sa týka dohody EU-Mercosur, e ja bol som šokovaný vašimi e, poznámkami, keď hovoríme o deforestácii 11 Amazonu, tak to nie je len jeden z dopadov, ktoré, ktoré musíme riešiť. Ak toto je váš prístup, tak sa domnievam, že je teda obrovský, je obrovská priepas medzi našimi prístupmi. A úprimne, to nie je číslo, ktoré mi dal mimovládna organizácia, to je z tej dopadovej štúdie o udržateľnosti, kde sa hovorí o úrovni deforestácie, odlesňovania. A to sme zaplatili prostredníctvom komisie. Zaplatili sme neza, nezávislú štúdiu, nezávislé hodnotenie, posúdenie a naozaj 11% Amazonu nie, nie je zanedbateľné. A hodnotenie sa urobilo mm, nie na posúdenie dopadov dohody, ale na to, aby sme zistili, čo sa na tej dohode musí zmeniť. Aby sme sa vyhli tej škode. A dúfam, že toto je komisii veľmi jasné. Euh, Takže do 28. marca na poludnie môžete predkladať pozmenujúce návrhy. Hlasovať budeme 13. apríla. No, Mám pocit, že to, bo, to je diskusia, ktorá už e, isté roky trvá, no a my sme teraz trošku tlačení e, časom. Máte pravdu, pokiaľ ide o podstatu a možno, že je dobre trošku výjsť z dialogu, ktorý je niekedy dialogom hluchých, ale treba e, ceniť fakty Nejde tu o to, aby, že by sme kritizovali situáciu v rozvojových krajinách, ale my musíme jednoducho riešiť situáciu v týchto bolestných oblastiach a treba sa pozrieť na to, že v oblasti potravinovej bezpečnosti, čo je možné pripísať e, e, poľnohospodárskej politike, národnej alebo rozvojovej politike, čo je e, čo sa dá pripísať politikám investícií veľkých agropotravinových skupín. Ďalej tu máme pohyb cien surovín a my sa snažíme o to, aby sme mali také robustné hodnotenie, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť. My nemáme v úmysle, ani nechceme, aby táto otázka bola. Nakoniec máme tu nedávne oznámenie komisie, kde sa navrhuje strategický rámec EÚ na pomoc rozvojovým krajinám v oblasti potravinovej bezpečnosti. A teda je to pokus skoherentniť isté, e, povin, isté pochybno, oblasti, a to je, mnohé z nich sú mimo e, kompetencie poľnohospodárskej politiky. A pokiaľ ide o odlesňovanie, nikto to neneguje, je to reálne riziko a skutočne e, to sú krajiny Mercosuru, ktoré nie sú signatármi Kyotskej dohody a oni nemajú žiadnu povinnosť redukovať emisie skleníkových plynov. Takže naozaj je tu reálne riziko, pre klimatické zmeny. Nikto to neneguje. Ale hodnotenie e, tejto dohody to jednoducho spomína, ale nie je v úmysle komisie negovať tieto aspekty. Už som sa vyjadril k poľnohospodárskej politike a k jej úlohe a skutočne musím povedať, že je tu problém nájsť nejaké prepojenie. A aby som sa vrátil k prvému bodu pána spravodajcu. Otázka o konkrétnych prípadoch, kde situácia alebo zmena poľnohospodárskej politiky mala za následok to, že postihla zraniteľné obyvateľstvo v rozvojových krajinách, to je úprimná otázka. Komisia je jedna a ako vy viete, je rozdelená na oddelenia a moje oddelenie je neustále kontaktuje zodpovedné oddelenia a žiada si konkrétne príklady. E, podpora exportu a tak ďalej. Už skončím, pani predsednička. Podpora exportu nie je tu žiadna dvojzmyselnosť. Záväzok je jasný a vývoj za posledných rokoch v oblasti exportu sa vyvíjal dramatickým spôsobom. Prakticky neexistujú. Boli opätovne využité pred dvoma rokmi a my sme plne k dispozícii nájsť a pripraviť štúdiu, aby sme vyhodnotili, čo tu došlo k nejakému dopadu v niektorej rozvojovej krajine v súvislosti s obnovením v krízovej situácii. Merci. Et donc... Ďakujem. Takže pozmeňujúce návrhy 28. marca na poludnie. A ešte tu máme posledný bod. To je, to je zápisnica o e, volebnej pozorovacej misii v Ugande. Je to veľmi dôležitý bod a preto si myslím, že je trošku škoda, že sa máme tak málo času a je tu tak málo e, prítomných poslancov, takže ja skôr by som navrhla preložiť e, túto správu na niektorú z budúcich schôdzi, aby si e, vlastne túto správu mohli všetci vypočuť. Naša budúca schôdza sa bude konať v Bruseli 12. apríla od 15.00 do 18.30 a 13. od 9.00 do 12.30 a popoludne od 15.00 do 18.30. 18.30. A teraz končím e, dnešnú schôdzu výboru e, pre rozvoj. No ten arzenis to je hrozné. Počkaj, tam sa, sa.